Milí kolegovia, poprosím vás, aby ste sa usadili. Je jar, takže všetci máme chuť e, sa uvoľniť, ale musíme trošku popracovať. A máme dnes naozaj nabitý program na dnešné popoludnie. Takže prosím všetkých, aby sa usadili. Takže navrhujem, aby sme e, prijali program schôdze. Dnes popoludní e, sa stretávame, stretávame sa aj zajtra ráno. Sú teda nejaké výhrady k programu? Nie, všetci súhlasia s programom. V poriadku, nemám žiadne oznámenie. Počas nášho predsedníctva sme Máme všetky preklady okrem e, lotištiny a estončiny, všetky teda jazykové verzie. Um, Nemôžem vás požiadať o schválenie zápisnice z 23. februára, pretože ešte to nebolo preložené do všetkých oficiálnych jazykov, takže odkladáme schválenie zápisníc a dostávame sa k prvej téme dnešného programu schôdza. a Ide o povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva. Pripomínam, že parlament prijal v prvom čítaní návrh nariadenia 22. apríla 2009. Rada má stanovisko, ktoré sa odlišuje, je pružnejšie ako naše. A teda budeme diskutovať o tejto téme a slovo dám bez meškania našej spravodajkyni Karolín e, Luka. Ešte e, sekundu. Chcete sa ujať slova? Pán Arsenis nie. Takže pani Ľuka, máte slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Som veľmi rada, že mám príležitosť dnes hovoriť o tom, čo by som chcela, aby bolo v druhom čítaní tohto výboru, tohto parlamentu, ale najskôr niekoľko slov o pozadí. Určite všetci pozná, že nelegálny výrub je spojený s veľmi veľkým počtom vážnych problémov životného prostredia, ale aj v sociálnej oblasti. Je to základný motív odlesňovania 20 emisí CO2, je to kľúčový prispievateľ k strate diverzity a tiež sa tým znižujú ceny eh, dreva, znižujú sa daňové výnosy rozvojových krajín a navršuje sa chudoba ľudí, ktorí sú závislých od lesa. Ako veľký spotrebiteľ drevných výrobkov si myslím, že je jasné, že Európska únia má povinnosť eh, efektívne konať proti odlesňovaniu a nelegálnemu výrobu a to e, musí pokryť aj trh pre tieto eh, výrobky z dreva. Ako ste spomenuli, parlament v prvom čítaní značne posilňuje návrh komisie, zahrnutím jasných zákazov na dovoz nelegálne vyrúbaného dreva a tiež aj posilnením ustanovení E, ktoré ošetrujú všetkých e, operátorov v dodávateľskom reťazci. Pokiaľ ide o radu, tak vítam niektoré štrukturálne zmeny, ktoré rada zaviedla, aby sa zefektívnilo toto nariadenie ešte stále. Tu ale chýba ambicioznosť. Je to stále slabšie ako prvé čítanie parlamentu, čo bolo prijaté so silnou podporou v apríli minulého roka. Takže stanovisko rady medzi iným e, neobjasňuje pre operátorov, aké sú ich právne zodpovednosti, ako zastaviť obchod s nelegálnym drevom. Teda nie je tu vše, všeobecný princíp zákazu prohibície. Nezahrňujú sa tu žiadne povinnosti pre operátory nad e, rámec tej e, prvej línie e, na trhu a zužuje sa definícia efektívnej legislatívy. Okrem toho stanovisko rady nešpecifikuje sankcie, pre porušenia zákonov a tiež je tu zmiešaný režim uznávania e, monitoringu a parlament bol za jasnejší systém, čiže preto, aby sme posilnili návrh nariadenia, aby sme splnili ciele zabranenia nelegálneho výrobu dreva a drevných výrobkov na trhoch Európskej únie, tak som predložila mnohé kľúčové body z prvého čítania e, parlamentu, takže dovolte mi zhrnúť tie kľúčové rozdiely. Bohužiaľ nepočujeme medzi stanoviskom rady a mojimi odporúčaniami alebo návrhom odporúčaní. Takže v zásade stanovisko rady je veľmi úzke a nejde dostatočne ďaleko v zabezpečení, aby nariadenie splnilo svoje ciele. Stanovisko rady sa sústreďuje predovšetkým na jeden bod v dodavateľskom reťazci, pretože podľa rady iba operátori, ktorí umiestňujú drevné výrobky na trhu poprvýkrát, musia vytvoriť systém due diligence a to znamená, že všetci ostatní je, má imunitu, nemá žiadne povinnosti, pokiaľ ide o legálnosť týchto výrobkov, s ktorými obchodujú. A v podstate sa tu nezakazuje do, dovoz a predaj nelegálneho dreva a preto sa tu neriešia e, obavy komisie, slabé pravidlá na zabranenie obchodovaním s takýmto rezivom. A to bola východisková pozícia, preto sme sa chceli zbaviť nelegálneho reziva. To bolo východisko akčného plánu komisie z roku 2003. Takže z týchto dôvodov si myslím, že stanovisko rady e, nedosiahne cieľ zabezpečiť, aby Európska únia už nebola trhom pre nelegálne rezivo. To preto navrhujem, aby parlament znovu zopakoval explicitne vy, vyhlásenie, že sa tu nesmie umiestňovať e, takéto nelegálne drevo na trhoch Európskej únie a malo by sa to uplatňovať na všetkých operátorov v dodavateľskom reťazci. Myslím, že je dôležité e, spomenúť si na príslušnú právnu úpravu a Európska únia by sa jej mala držať. Pokiaľ ide o ďalšie časti, tak dodávateľský reťazec v stanovisku rady sa na to sústreďuje rada predovšetkým na operátorov s drevom a drevnými produktami, ktorí umiestňujú svoje výrobky na trhu poprvýkrát. Tu by mala byť zvýšená ich zodpovednosť, avšak, ako som povedala, myslím si, že by tu mal byť tiež e, požiadavky e, ďalej v dodavateľskom reťazci a preto v prvom čítaní sme zaviedli rozdiel medzi operátormi, ktorí umiestňujú výrobky z dreva na trhu, to znamená, že ich sprístupňujú na trhu poprvýkrát a tými, ktorí sprístupňujú tieto výrobky na trhu, teda všetky ostatné e, hospodárske subjekty v dodavateľskom reťazcu. Toto, tento rozdiel umožňuje dve rôzne úrovne požiadavky na hospodárske subjekty a títo operátori, ktorí umiestňujú výrobky z dreva na trhu poprvýkrát, musia e, plne rešpektovať systém due diligence, ale všetci ostatní operátori, teda tí, ktorí sprístupňujú drevo na trhu, musia rešpektovať určitú úroveň týchto požiadaviek. To znamená, že títo operátori by mali byť schopní poskytovať základné informácie o produktoch, zdrojoch a komu ich dodávajú. A tieto požiadavky majú byť čo najpružnejšie, aby v dodavateľskom reťazci bolo možné detekovať tieto výrobky a aby hospodárske subjekty boli zodpovedné. Mnohí, mnohé európske hospodárske subjekty už majú tieto informácie k dispozícii. Táto požiadavka due care bola silne podporená v prvom čítaní a má aj iný účel, pretože znamená, že môžeme e, zmierniť e, porušovanie základných požiadaviek a due diligence e, by mohla byť e, považovaná za niečo ako zmierňovací faktor. Preto toto rozšírenie v dodavateľskom reťazci Spojené kráľovstvo, Belgicko, Španielsko a Dánsko podporujú tento zákaz iba pre hospodárske subjekty, ktoré uvádzajú výrobky, na trh, výrobky z dreva na trh poprvýkrát. Toto posilnenie súčasnej pozície rady síce je posilnením, aj nejde dostatočne ďaleko. Základné nedostatky spočívajú v tom, že je tu len veľmi málo stimulov preto, aby na trhoch Európskej únie nebolo toto nelegálne vyťažené drevo. Tiež sa tu zabraňuje schopnosti detekovať pôvod takéhoto dreva. Inými slovami, nelegálne vyťažené drevo ešte stále sa môže dostať na trh bez toho, že by sa dokázala, dokázalo porušenie e, nejakých pravidel. Samotný účel tohto nariadenia je zabrániť e, nelegálne vyťaženému drevu, aby sa dostalo na trhy Európskej únie. Čiže myslím si, že je potrebné mať efektívnejší a robustnejší e, zákaz a to je navrhnuté v mojom návrhu odporúčaní. Bolo to schválené v prvom čítaní a preto to znovu predkladám. Len niekoľko poznámok pred záverom. Je tu komplementarita, due diligence a prístupu zákazu alebo prohibíciu, keď sa spoja, tak sa zabráni porušovaniu pravidel a táto kombinácia vytvára určitý tlak, teda hospodárske subjekty budú stimulované preto, aby robili due diligence dostatočne preto, aby sa dodržiavala, dodržiavali legálne pravidlá a nebude to len arbitrárne. Skutočno, že akýkoľvek hospodársky subjekt by mohol byť vyšetrovaný pre obchodovanie s nelegálnym drevom, by malo byť stimulom pre ostatné hospodárske subjekty, aby neumiestňovali toto drevo na trhu. Aby teda due diligence robili efektívnejšie. Čiže zákaz obchodovania s nelegálnym drevom zefektívňuje existujúcu legislatívu a tieto požiadavky v kombinácii so sankciami už teraz posilňujú existujúci rámec. Napríklad je tu smernica proti praniu špinavých peňazí a teda na európskej úrovni dochádza k posilneniu. Myslím si, že je dôležité nezabúdať, že akčný plán hovorí, že širší cieľ Európskej únie je stimulovať Eh, udržateľný lesný manažment a tým sa teda rieši nelegálny výrub integrovaným spôsobom. A toto nariadenie teda môže byť nástrojom preto, aby sa implementovali tieto nariadenia, aby sa dodržiavali medzinárodné a regionálne dohovory o udržateľnosti prírodných zdrojov, o, o znižovaní chudoby a podobne. No a preto z pohľadu definície uplatniteľnej legislatívy vítam prístup rady, pokiaľ ide túto defon- o túto definíciu. Avšak, hoci rada používa túto dohodu ako základ, myslím si, že je veľmi nešťastné, že vymazali zmienky na príslušné zákony, keďže niektoré krajiny o nich rokujú alebo rokovali o týchto eh, akčných plánoch a nemalo by to byť kompetitívnou nevýhodou voči krajinách, ktoré ešte nerokujú. Ale takýto bude výsledok, ak táto legislatíva bude takto úzko e, schválená. Takto budú teda hospodárske subjekty znevýhodnené a budúce rokovania budú tým ovplyvnené. Na druhej strane mať rozsah, ktorý je aspoň taký široký ako ten, ktorý bol vyrokovaný vo FLEG VPA, by mohlo pomôcť ostatným krajinám dostať sa do tohto programu. Preto si myslím, že podpora tejto širšej snahy FLECT znamená, že hospodárske subjekty by mali zabezpečiť súlad s, tohto, s touto kategóriou legislatívy. Len niekoľko bodov na záber, záver k sankciám. Ja sa domnievam, že je potrebné e, zaviesť jasné usmerenia pre členské štáty, aby tieto kroky boli konzistentné, čo sa týka uplatňovania tohto nariadenia. Formulácie Rady a komisie, že e, pokuty musia byť jednoznačné a rozhodné. Nestačí, e, tým totiž zabezpečíme, aby sa nevyhovalo niektorým členským štátom, ktoré žiadali, aby boli stanovené nízke úrovne pokút Prvé čítanie e, o tomto bode vychádza z formulácie pokút e, v podobnosti o nezákonnom, neohlásenom a neregulovanom rybolove. Teda tohto by sme sa mali držať ďalej, čo sa týka monitoringu, a akreditácie organizácií na to, aby sme dosiahli harmonizované normy v celej EÚ pre tieto organizácie, ktoré monitorujú systém e, due diligence. Ja chcem znovu predložiť návrh parlamentu, ktorý sa týka rozhodnutia o tejto veci by sa mala prijímať na úrovni Európskej únie, nie na úrovni členských štátov. Myslím si, že jasné kritéria v nariadení by priniesli transparentné uplatňovanie tohto nariadenia a zmiernilo by komplikovanosť eh, v členských štátoch, ktoré môže dôjsť. No a napokon rada zaviedla dva nové prvky. Výnimka pre recyklované výrobky a tiež výnimka pre tzv. nezanedbateľné riziko. Čo sa týka recyklovaných eh, výrobkov, myslím si, že je veľmi nejasné v tomto súčasnom návrhu, čo presne sa myslí pod týmto pojmom. Eh, ani sa tam eh, neuvádza explicitne recyklácia, iba sa to naznačuje. Ja teda navrhujem, aby uznalo, že recyklované výrobky sa musia vnímať odlišne, ale myslím si, že je potrebné zvoliť takú formuláciu, aby sme neskompromitovali integritu celého tohto nariadenia myslím si, že to, čo navrhla rada, nie je vhodné. Z hľadiska formulácie to isté platí aj pre koncept zanedbateľného rizika. Aj tu je potrebné presne to zadefinovať, pretože inak eh, by sme to mali vymazať, pretože by našlo, možlo, mohlo dôjsť k nesprávnej interpretácii tohto pojmu a to by narušilo fungovanie celého systému. No a úplne nakoniec, čo sa týka systému certifikácie, Vieme, že niekoľko organizácií veľmi intenzívne lobovalo za to, aby sa zaviedla výnimka pre drevo, ktoré prešlo postupom certifikácie. Myslím si, že takáto výnimka bez presnejšej definície by bola byť nebezpečná, pretože nemáme jasné kritéria na európskej úrovni, čo presne by sme vyňali takýmto spôsobom prečo niektoré certifikované drevné výrobky by mali mať e, odlišné pravidlá ako ostatné drevné výrobky. Myslím si, že je to preto, že drevné výrobky, ktoré sa dostávajú na trh a ktoré nesú certifikát, e, ktorý má povolenie v Európskej únie, ako napríklad FLECT alebo CITES e, a je už predmetom nariadenia, to nie je to isté ako ostatné drevné výrobky, ktoré nemajú certifikát vyplývajúci z ostatných nariadení. Preto si myslím, že akákoľvek certifikácia bez definície by znižovala mieru kontroly, napríklad eh, čo sa týka objavovania um, prípadov nelegálnej ťažby dreva. Tam by mohlo dôjsť k problémom eh, v oblasti právnych dôsledkov takéhoto konania a tiež uvádzania takýchto výrobkov na trh. A preto toto riešenie nie je ideálne, pretože by vytvorilo obrovskú právnu medzeru. A na záver by som rada povedala, že stanoviská rady nie je dostatočne jednoznačné na to, aby sme zabránili vnášaniu nezákonných eh, drevných výrobkov na trh. Preto si myslím, že je potrebné opäť zapracovať prvky z prvého čítania z parlamentu na to, aby sme dosiahli ciele, o ktoré nám ide v tomto dokumente. Ďakujem. Merci. Ďakujem pekne pani spravodajkyni za tento sumár, ktorý bol veľmi vyčerpávajúci a zaujímavý. Ide o tému kde musíme mať stanovisko, ktoré sme už predtým obraňovali. A teraz eh, by som dala slovo rôznym kolegom, ak teda by ste sa mohli držať rámca troch minút približne, pretože máme veľa bodov na dnešné e, popoludne. A začneme pánom Arsenisom. Ďakujem pekne. Tento návrh legislatívy, o ktorom rokujeme, a hovoríme tu o povinnosti regulatárov, ktorí prinášajú drevné výrobky na trh, teda týmto sa zaoberá, ale isté, že všetci máme na mysli v klimatické zmeny. Keď vezmeme na úvah zlyhanie, skodanie, e, zdá sa, že sa musíme spamätať a musíme konať veľmi rýchlo aj na poli medzinárodných rokovaní, ale tiež e, plnení našich eh, národných povinností. Súčasťou našej práce je aj zastavenie dovozu nezákonného dreva, na to, aby sme zabraňovali deforestácii, pretože táto eh, deforestácia predstavuje 20 eh, emisí CO2. Napríklad Brazília je štvrtým najväčším znečisťovateľom a rada odhaduje, že 30 ťažby dreva v Brazílii, v Indonézii je nezákonná a ECE e a FAO odhadujú, že viac ako 80 možno ťažby dreva je nezákonnej. Demokratická republika Kongo e, má viac emisí ako Belgicko, Fínsko, Írsko, Španielsko alebo Grécko. E, bojovanie proti deforestácii je účinným prostriedkom, ako môžeme bojovať proti emisiám CO2. Teda, ako povedal Karl Heinz, rada skutočne o, ignorovala naše prvé čítanie. Z, 90, z 98 našich pozmeňujúcich návrhov iba dva boli prijaté. Z 98 teda. Teda čiastočne to vylepšilo definíciu legálnosti v návrhu rady, ale ešte stále je tam mnoho problémov, ktoré sa týkajú zanedbateľného rizika. To je veľký nedostatok. To ešte vôbec nie je vyriešené a ešte stále je nedostatok prohibície v niektorých ďalších oblastiach. Rokoval som s viacerými zástupmi členských štátov a Obávame sa, že prohibícia by znamenala e, obrovské zvýšenie nákladov e, pre ich e, vlastné vlády. Keď som požiadala vyhodnotenie, žiadna krajina nebola schopná predniesť takéto vyhodnotenie. Avšak vyhodnocovanie Európskej únie predstavuje 116 miliónov eur pre všetkých 27 členských štátov. Keď toto porovnáme s vyhodnotením sumy, ktorú musíme platiť za rýchle ostranie deforestácie, to je zhruba 2 miliardy eur, je to skutočne iba zlomok, ktorý by sme mohli obetovať. Ešte by som raz spomenul dve veci, ak dovolíte. Čo sa týka návrhu Karla Heinza, podľa mňa tento návrh veľmi dobrý, uberá sa správnym smerom. Rád by som videl jasný, že prepojenie medzi prohibíciou, teda zákazom a systémom due diligence. A to v tom smysle, že tento systém due diligence má zabezpečiť eh, systém zákazov, to by malo byť jasnejšie uvedené v tomto návrhu a taktiež by som sa rád posunul bližšie eh, k legislatíve FLECT. Je to nástroj, ktorý funguje úspešne, napríklad e, s Ghanou máme dobré výsledky. Ďalej, čo sa týka pojmu suverénneho štátu, v tomto smere má komisia skúsenosti, ktoré sú veľmi cenné a môžeme sa z nich poučiť. Ďakujem. Merci. Ďakujem pekne. Jean Žabrandy. Ďakujem za slovo. Komisia v roku 2008 spustila eh, viacero návrhov, ktoré vlastne vyústili do eh, tohto dokumentu, ale tým eh, vlastne sa vôbec nepozastavilo nezákonná, nezastavila zákonná ťažba dreva. Sú krajiny, kde nezákonná ťažba hm, prevyšuje rozsah zákonnej ťažby, takže pred dvoma týždňami FAO vypra- e, vypracovala novú správu o e, postupe deforestácie. E, správa konštatuje, že miera deforestácie sa mierne zmiernila. Napriek tomu je tá situácia alarmujúca, e, predovšetkým v tých regiónoch, kde je veľmi rozsiahla nezákonná ťažba dreva. E, keď sme si pozreli pôvodný návrh e, komisie, ten hovoril buď alebo, buď zákaz alebo systém due diligence, teda ťažba povolená až po dôkladnej analýze. Dospelo sa k názoru, že e, vhodnejšie by bolo due diligence a nie zákaz. Ako bolo povedané, spravodajkyňou možno sklobiť jedno s druhým. To znamená aj zákaz, aj um, E, dôkladné e, vyhodnocovanie, teda due diligence. A to je opodstatnený názor. Ja mám otázku pre komisiu. Stále pretrváva váš názor, že je to buď alebo, že tieto dve možnosti nemôžu, tak povediať, koexistovať. E, verejnosť by uvítala vyššiu mieru transparentnosti a systém dôkladnej analýzy by bol žiaduci. Eh, tí dôležití hráči v oblasti ťažby dreva tvrdia, že by nemali problém s eh, um, tou hĺbkovou analýzou. Netvrdím, eh, že táto vec je mm, jednoduchá, pretože je tu hrozba zvýšenej administratívnej záťaže, predovšetkým pre malé podniky. No a e, treba vyhodnotiť, do akej miery je to e, záťaž pre malé a stredne veľké podniky, ak majú teda splniť všetky požiadavky e, administratívneho charakteru a je e, teda tá záťaž takého rozsahu, že je to jednoducho neúnosné pre malé a stredne veľké podniky prevádzkovateľov, ktoré sa venujú ťažbe dreva. Ja som zastanca e, zlatej strednej cesty a treba podporovať e, firemný sektor, ale pri maximálnom obmedzení byrokracie. Parlament by mal hájiť tvrdú líniu predovšetkým vychádzajú zo snahy zastaviť deforestáciu nielen z dôvodu ochrany stromov, ale aj z dôvodu dopadu na klímu, na životné eh, prostredie, na stratu biodiverzity. Eh, členské štáty eh, rečnia veľmi veľa o biodiverzite, ale zdá sa, že keď to príde na lamanie chleba na úrovni rady, tak sa nepodarí nič presadiť Mm. Ozývajú sa však e, e, silnejúce hlasy aj zo strany rady ohľadom mm, potreby nájsť optimálny systém aj v tejto oblasti. A my by sme, mali, my by sme ich mali popostrčiť tým správnym smerom. Ďakujem. Ďakujem, Julie Galling. Ďakujem eh, za slovo, ďakujem spravodajkyni za veľmi zaujímavú správu. Bolo mi eh, potešením byť tieňovým spravodajcom v tomto prípade. Eh, chcem vyjadriť slova podpory systému due diligence to znamená e, podrobiť e, všetky úkony dôkladnej analýze a starostlivo na to dohliadať. The due diligence I do care. Európsky parlament e, sa v tejto otázke snadil presadiť taký robustný systém, jednoducho pokryť všetko a všade a výsledkom často je to, že sa nepokrie nič treba konštatovať, že spravodajkyňa odviedla veľmi, veľký kus práce. A v tejto súvislosti treba mať na zreteli malé a stredne veľké podniky. Predrečník povedal a poukázal na to, že môže byť pomerne ťažké pre malé a veľké podniky e, splňať legislatívne požiadavky. Ale nie len takéto firmy, aj veľké firmy by mohli mať s tým problémy. Nikto mi však nezareagoval na moje otázky otázky, e, ktoré s tým súvisia. Na otázku, aké rozsiahle sú, e, je tá dodatočná byrokratická záťaž. Takže mám isté pochybnosti, či je tomu tak e, na základe mojej rozhovorov s firemným sektorom môžem konštatovať toľko, že systém due diligence na tej makroúrovni a due care na mikroúrovni e, e, by boli mechanizmy, ktoré by mohli prejsť a preto by sme to mali podporovať. A aj ja by som chcela vyjadriť podporu takémuto riešeniu. Beaucoup, monsieur... Ďakujem, pán Florence. Jawohl, vielen Dank. Ich, äh, Ďakujem za slovo ja, ja, ja nie som spravodajcom za EPP, ja vlastne za, zaskakujem za kolegu Filnera. Pani Lukas e, požíva moju plnú podporu a, a k tomu e, vyjadreniu e, kolegu za liberálov. A ja som za to, aby sme skutočne obmedzili silu, ktorú má, majú lobistické skupiny v tejto oblasti a by e, ste tu nastolili otázku, či e, takéto naše snaženie povedie k tomu, že sa obmedzia exporty nelegálne ťaženého dreva. No, to je veľká otázka. Domnievam sa, že to povedomie e, nie je dostatočné v mnohých štátoch ohľadom e, e, skutočného potierania nelegálnej ťažby. Tými najväčšími vynikmi sú orgány na národnej úrovni, ktorí nedbajú o to, aby veci dôsledne kontrolovali ani nerozširujú takéto povedomie. A kvôli chábej kontrole sa e, veci e, vyvíjajú tak, ako tu bolo podpísané. E, skutočne môžete zajsť na pílu, sa pozrieť, ako to tam vyzerá, ako to funguje, čo sa tam spracováva. Možno uh, Možno by sme to do, do, dokázali, povedzme, na tej prvotnej úrovni pri, pri, e, pri pilách, e, pri tej ťažbe toho prvotného dreva. Tam to môžeme nejako označovať a, a sledovať, ale pri iných e, procesoch, e, napríklad pri výbere, pri výrobe drevených panelov alebo iných výrobkov z dreva, je to veľmi ťažké. No a Skutočne zdá sa mi, že e, vyvíja sa tu e, mechanizmus, ktorý by mohol byť veľmi komplikovaný. E, hovorím o mechanizme certifikácie. Ten musí byť schodný a pomerne ľahko uplatniteľný. Ja si myslím, že mali by sme sa pre, pre, predovšetkým pozrieť za svoje vlastné vráta. A tým mám na mysli aj môj domovský štát, aby presadzovali dôležitejšiu kontrolu, aby aj komisia skutočne tvrdšie razila, cín, tvrdšie razila tú cestu presadzovania existujúcej legislatívy. A komisia musí sa tvrdšie pozrieť na to, ako konajú členské štáty z hľadiska svojej zodpovednosti za tieto otázky, z hľadiska povinnosti, ktoré majú v tejto oblasti. Z 89 pozmenujúcich návrhov e, rada prebrala e, len dve e, a mm, zdá sa, že tá rada je skutočne hlúpa, keď na to nepristúpila. Ale možno, keď, to, keď sa na to pozrieme triezvými očami, možno predsa len nekonala až tak zle. Pre, presne e, e, všetko, o čom, tu, o čom tu hovoríme pri tom mechanizme certifikácie, v konečnom dôsledku vedie k tomu označeniu pôvodu. A Musíme si jednoducho e, stanoviť e, cieľ a musíme e, skutočne viac dbať o to, aby sme neboli exportérmi nelegálne ťaženého dreva. Skutočne musia sa robiť dôslednejšie kontroly zo strany členských štátov na hraniciach pri výstupe z EÚ. Ďakujem. Lorenz. Ďakujem pánovi Lorencovi. Pán Chris Davis. Thank you, Chairman. Now, if every British Ďakujem. Pokiaľ by mal eh, vystupovať každý britský konzervatívec eh, eh, tak zmysloplne ako Judy Gerlin, tak skutočne menej by som sa obával výsledku volieb, ktoré nás čakajú o mesiac. Ale žiaľ, Julie nie je meritornou zástupkyňou hrby lunatikov z, mm, z radu jej politickej obce No ale teraz sme e, v inej fáze cyklu funkčného obdobia, než tomu bolo e, e, posledný krát, keď sme sa zaoberali otázkou FLECT. Vieme, že sme vtedy naražali na veľký odpor a e, komisia nám tvrdila, že je e, e, problematické uplatňovať právne obmedzenia. Zdá sa mi, že mnohé bariéry už padli, už oveľa s oveľa otvorenejšou mysľou sa, pri, sa pristupuje k tejto otázke. Všetci si uvedomujeme, že mnohí naši občania sú smutní z toho a považujú za nesprávne, že privierame oči pred, nelegálnym, pred vývozom nelegálne ťaženého dreva. No a e, sú otázky, prečo sa ničia lesy, prečo sa stráca biodiverzita, e, prečo sú také silné e, lobistické skupiny a toľky sú skorumpovaní výsledkom to, čoho je ťažba, nekontrolovaná ťažba dreva. A zdá sa, že e, tie snahy regulovať e, nemajú dostatočný e, dosah a vzhľadom na to, čo tu odznelo, je veľa ešte detajlov, ktoré treba doriešiť. Konceptne však prostredníctvom našej spravodajkyne, prostredníctvom našich, našich snažení sme už predložili e, nejaké východiskové materiály, ktoré rada zatiaľ zmietla z e, stola. Musíme si sa však dať dokopy, e, musíme skutočne ťažiť úspešnejšie. Uvedomujem si, že je veľa otvorených otázok, ktoré musíme lepšie koncipovať, ale uvedomme si, musíme sa dostať do takej pozície, aby sme mohli účinne uplatňovať svoje právo spolurozhodovania. Mali by sme ambicioznejšie k tomu pristupovať. Ďakujem. Ďakujem. Peter van der Len, eh, prosím, ak by ste mohli skrátiť dĺžku vášho príspevku. Máme naozaj nabité popoludne a inak sa nám nepodarí dodržať eh, vymedzený čas. Um. Ďakujem pekne, pani predsednička. Našťastie pani Girling nie je jediná vo svojej skupine a pracujú na vytvorení lepšieho prostredia v Európe, ale ďakujeme pani Lukas za jej výbornú správu. Vieme, že nelegálny výrub e, má zásadný vplyv, hlavne preto, lebo dochádza k dopadu na biodiverzitu prostredníctvom tohto nelegálneho výrubu. Je tam aj ekonomický rozmer. Sú spoločnosti, ktoré ktoré nelegálne vyrubujú drevo a tým e, pádom poškodzujú e, spoločnosti, ktoré rešpektujú zákony. E, tato, toto veľmi silné stanovisko, ktoré sme si zvolili, rešpektujeme. Na stanovisko rady bohužiaľ je odlišné a to je výzva o to väčšia. Musíme zabezpečiť, aby rada si uvedomila e, rozličné stanoviská, ktoré majú členské krajiny. Myslím, že sa musíme pozrieť na mm, zákazy e, nelegálneho výrubu a zákazy nákupu nelegálne vyrúbaného dreva. E, USA prijali takýto prístup. My musíme byť oveľa striktnejší v našom prístupe, aby sme konečne ukončili nelegálny výrub. Ďakujem. Ďakujem. Pán Peter Líza. Ja, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V príprave e, na tento bod na našom programe som si prečítal mnoho dokumentov e, zo združení, ktoré sa zaberajú životným prostredím aj z členských štátov. A musím povedať, že čím viac som čítal, e, o to viac som sa hneval, pretože obe strany, podľa mňa, vnímajú tento problém veľmi jednostranne a tak ho aj popisujú. Čo sa týka združení životného prostredia, tu mi chýba trochu aspekt eh, malých vlastníkov lesov a tiež to, že v rámci Európy v podstate nemáme žiadne prípady nelegálnej ťažby dreva. E, hovorím to z konkrétnej skúsenosti v mojom regióne, e, v Severnom Porinsku, Vestfalsku. E, mnoho firiem e, čeli tomu, že veľká časť eh, bytečného dreva sa vôbec nespracováva. Mm, keď budeme aktivovať malých vlastníkov lesov, eh, aby eh, rozvíjali svoje lesy, tak by sme takto aj bojovali proti emisiám CO2. A musíme dávať pozor, aby sme neboli kontraproduktívni v niektorých našich krokoch. V mnohých územiach v Európe to platí aj pre môj región. Potrebujeme zvýšiť ťažbu dreva aby sme chránili životné prostredie. Keď sa však pozrieme na stanovisko vlád alebo vlastníkov lesov, oni hovoria iba o tomto jednom aspekte. Tí malí vlastníci v rámci Európy eh, hovoria iba o tejto jednej veci, ale nehovoria o samotnej podstate problému. Ide tu o to, že nevnímame tento problém ako celok. Isté je dôležité to, čo spomenula Karona Lukas aj pán Arsenis e, s nezákonnou ťažbou. E, sú obrovské problémy a Európa nesie na svojich pleciach zodpovednosť, e, ktorú doposiaľ neplní našou úlohou. A keď sa pozorne započúvame, tak to odznie vo všetkých stranách Európskeho parlamentu, že musíme tieto rozličné situácie poňať spoločne a nájsť nejaké rozumné riešenie. Musíme bojovať proti nezákonnej ťažbe dreva a to mnoho účinnejšie ako doposiaľ. Zároveň však musíme dbať o to, aby tí, ktorí v Európe rozumne hospodária s lesom a nikdy nemali nejaké problémy, aby sme ich nezaťažovali. A tu je niekoľko pozitívnych prvkov, napríklad kontroly vnášania na trh, ďalej sankcie. Tu som za to, aby sa to zavrlo na celou európskej úrovni, ale potrebujeme tiež odľahčiť malé podniky, zaviesť flexibilitu um, práve pre tie podniky, ktoré nemajú nič dočinenia s nezákonnou ťažbou dreva. Ďakujem. Teodorovský Lakakis. Pán Teodorovský Lakakis. Thank you, Madam President. Ďakujem, pani predsednička. Nebol som tu na um, poslednej schôdzi, keď sa hovorilo o um, tejto legislatíve, ale je tu niekoľko vecí, ktoré ma napadajú. Prvá z nich je tá, že sa snažíme o vyriešenie problému, ktorý vytvoril niekto iný. A sme časťou riešenia, ale nemôžeme byť celým riešením. Myslím že si, že je chybou snažiť sa byť celým riešením, tam, kde sme len časťou globálneho trhu. E, obávam sa, že sa snažíme o 100% riešenie a pritom tu máme klasický problém 80 na 20. 80% problému sa dá vyriešiť 20% nákladov a zvyšných 20% problému môžeme vyriešiť s ďalšími 80% nákladov. A to sa týka hlavne malých a stredných podnikov, ktorí nie sú prvou, prvou investíciou na trhu, ale sú súčasťou e, dodávateľského reťazcu. Malé podniky, ktoré sa budú snažiť konať zodpovedne a e, rešpektovať nariadenia, budú mať e, obrovské náklady e, spojené s takýmto snažením. A tieto náklady nemajú, je na nich bremeno dokazovania, je na nich bremeno požadovať tieto náklady. My ich musíme e, žiadať, aby my ich žiadame, aby zaplatili viac nariadení. Myslím si, že v podstate sa, do, v podstate sa zhodneme na tom prvoradom investi, investovaní, ale malé a stredné podniky akokoľvek formou dreva obchodujú, mali by mať aspoň minimálnu dôveru. A táto dôvera sa musí vytvoriť na úrovni vlády a primeraným používaním tejto legislatívy, pretože ak nedokážeme zastaviť nelegálny výrub dreva, aby takéto nelegálne drevo sa neumiestňovalo na trhu, ako to chceme zastaviť u malých a stredných podnikov, ktorí v dobrej vôli kupujú od európskych producentov alebo obchodníkov e, drevné výrobky. Takže vyzývam, hoci chápem rokovaciu pozíciu, ktorú musíme mať, ale naša pozícia bude lepšia, ak budeme konať logicky a ak naša legislatíva bude férová voči malým a stredným podnikom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz tu máme ešte štyroch rečníkov. Ak by ste sa mohli držať dvoch minút na jeden príspevok, pán Michel Rivezi. Pani Michel Rivezi, pardon. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som chcela konkrétne hovoriť o situácii, kedy priamo čelíme tomuto problému. Madagaskar v súčasnej dobe viete, že nie je tam uznaná vláda, pretože tam došlo k štátnemu prevratu. Momentálne tu nie sú žiadne fondy z EÚ, žiadne fondy z Medzinárodného menového fondu. A ako táto vláda nelegálna momentálne vyrubuje všetky národné parky tým, že e, vlastne vyrubuje vzácné drevo a sú tu dve spoločné zodpovednosti. Prvá z nich, všetci vývozcovia, podniky, európske podniky, ktoré prepravujú toto drevo do Európy a do Ázie, ako ich sankcionovať e, pretože oni sú súčasťou nelegálneho obchodovania s týmto drevom. A druhá vec, zodpovednosť európskych krajín mne sa zdá, že ak chceme bojovať proti nelegálnemu výrobu dreva, tak naozaj musíme sankcionovať finančne a odradiť jednak vývozcov, a tam sa priamo dotýkame problému malých a stredných podnikov a je tu zodpovednosť aj členských krajín Európskej únie. Ďakujem za vašu stručnosť a jasnosť. Pani Grostet. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pokúsim sa ísť rýchlo. Je isté, že musíme mať ambiciózny nástroj na boj proti nelegálnemu výrubu lesov, ale musíme zachovať budúcnosť e, drevných materiálov. Čiže táto povinnosť musí byť proporčná k riziku, je to zásadné, musíme byť odhodlaní, pretože aby, musíme zaručiť legálnosť e, tohto nástroja tretím závislým stranám. Musíme sa sústrediť na drevo, ktoré je rizikové voči nelegálnemu výrubu. Chcela by som tiež zdôrazniť e, môj protest proti e, pozmeňujúcemu návrhu číslo 70, kde sa hovorí o zaangažovaní určitých subjektov. Um, musíme dokázať pôvod papiera, ktorý sa používa na e, vytlačenie určitých kníh, to sa mi nezdá primerané. E, e, tuto sú, tu sú rôzne kategórie, kde je 80 až 100 zastupiteľnosť, čiže je veľmi ťažké certifikovať pôvod Um, tejto hmoty, ktorá sa používa na výrobu papiera, pretože to závisí od svetových trhov. Jej cena sa uh, vyvíja každým dňom a tá detekovateľnosť v tejto oblasti je veľmi ťažká, čiže musíme podľa mňa nezahrňovať editorov do tejto e, oblasti a musíme sa sústrediť na nástroje priamo na trhoch a privilegovať riešenie, ktoré spočíva v koncentrácii snahy hospodárskych subjektov a verejnej moci čo najbližšie k e, priamej ťažbe dreva e, pri prvom umiestňovaní na trhoch na komunitárnej úrovni. Samozrejme, kontrola a sankcie musia byť harmonizované, a nebudem hovoriť o ďalších podrobnostiach, pretože môj príspevok musí byť stručný. Ďakujem. Hovorí pani e, predsedníčka, ale náš, naš program je veľmi náročný, takže musíme byť takýto stručný a rýchly. Pán Siber, ak e, by ste mohli e, vypnúť váš mikrofón, pani Grostet. President. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som e, nechcel hovoriť nič proti Caroline Lukas, ale mali by sme sa snažiť e, nájsť nejaké praktické riešenie a nezabúdať na to, že tu ide o mnoho podnikov, ktoré využívajú legálne drevo a ťažia drevo ako surovinu. Je to udržateľný zdroj, je to udržateľná surovina a okrem iného aj zlepšujú našu bilanciu emisí CO2. Preto je potrebné hľadať nejaké praktické riešenia, najmä E, nesnažiť sa e, príliš zaťažovať podniky byrokraciou. Myslím si, že je dôležité, aby sa členské štáty držali tých pravidel, ktoré sú v platnosti, aby sa aplikovali tie nové, aby prebiehali skutočné kontroly na hraniciach, e, aby prebiehala kontrola na hraniciach, pretože celková kontrola celého dodavateľského reťazca by bola spojená s takými obrovskými ťažkosťami a komplikáciami, že by to nebolo v prospech ani spotrebiteľa, ani v prospech tovarského priemyslu a drevo e, ako suroviny by bolo veľmi výrazne znevýhodnené a to celkom iste nechceme. Preto musíme posilniť kontroly na hraniciach. Po druhé, musíme kontrolovať dodržiavanie príslušných eh, pravidiel. Z praktického hľadiska je potrebné obmedziť tieto pravidlá eh, ďalej, čo sa týka sociálnej oblasti, oblasti pracovného trhu v niektorých štátoch. Eh, to myslím si, že by zachádzalo priďaleko a neprinieslo by to konkrétny želaný efekt. Preto by bolo podľa mňa vhodné, keby sme postupovali prakticky, aby sme nútili členské štáty, aplikovali už platné pravidlá, aby sa držali tých pravidel, ktoré už sú na stole a myslím si, že nemali by sme zabraňovať ťažbe dreva ako surovinu, pretože to potrebujeme všetci. Ďakujem pekne. Teraz pani Klas. Ďakujem, pani predsedajúca. Jedno je nepochybné, nelegálnu ťažbu, e, to chceme všetci odstrániť, najmä vzhľadom na znižovanie e, rozlohy tropických pralesov. E, otázka len znie, ako to dosiahnuť. Myslím si, že to, čo navrhuje spravodajkynia, znamená predovšetkým pre mnohých európskych e, spracovateľov e, vlastníkov e, lesov nie je pozitívnym vplyvom. Musíme sa pozrieť aj na vnútorný trh, na prepravu dreva. A veľká časť dreva v Európe pochádza práve z Európy a to nesúvisí s žiadnymi problémami. Myslím si, že vlastníci lesov v Európe E, ktorí vnášajú na trh iba svoje vlastné drevo, e, nejakým spôsobom nie sú zapojení do e, nezákonnej ťažby. Práve naopak znižujú počet týchto nevhodných produktov na našich trhoch prečo by sme teraz ich mali nútiť podliehať tomuto náročnému, komplikovanému procesu dokazovania pôvodu dreva. Myslím si, že v prípade sledovania pôvodu dreva sa zamerať na konkrétne špecifické postupy kontroly, najmä v prípade dreva, na ktorom je podozrenie, že pochádza z nezákonnej ťažby. Podľa mňa toto riziko e, by bolo vhodnou rovnováhou medzi účinnými opatreniami a byrokratickou e, odľahčenosťou. Myslím si, že Mali by sme sa snažiť zabrániť prílišnej byrokratickej záťaži. Práve čo sa týka dovozu e, nezákonného dreva členských štátov, e, tu musíme dbať o to, aby e, tieto štáty boli schopné poskytnúť doklad o pôvode tohto dreva, aby rokovania mali nejaký konkrétny výsledok, pretože to má priamy vplyv aj na situáciu v tejto oblasti v Európe. Ďakujem. Madame Rosbach. Pani Rosbach, veľmi stručne poprosíme øh, nok lade være med at gentage alle de gode ting, der er kommet frem indtil nu. Og øh, jeg vil da også gerne... gerne... Ďakujem. Chcela by som stručne hovoriť o nelegálnom výrube a spôsobe, akým tento nelegálny výrub e, nie je e, prevádzkovaný v Európe, ale ako sa v podstate dostáva toto drevo do Číny. Nemáme žiadnu možnosť overiť si objemy týchto vývozov a mm, tieto objemy sú potom posielané do ďalších krajín. Zdá sa, že percento stromov, ktoré boli vyrúbané a nemáme k ním e, žiadne ukazovatele kontroly, e, tieto objemy sú čoraz väčšie a e, zdá sa nám, že komisia musí nájsť nástroje, aby sa e, uzavreli dohody o spolupráci s krajinami mimo Európy, ktoré vyvážajú a dovážajú e, nelegálne vyťažené drevo. Preto, aby sme tam neboli len my, ktorí budeme definovať presné pravidlá. Podľa mňa Ehm, máme veľmi dobrý návrh, ale ešte nestačí, pokiaľ ide o globálnu úroveň. Ďakujem. Ďakujem pekne. A slovo teraz dávam komisii pán John Bazil. Thank you. Ďakujem pekne. Komisia súhlasí s obávami parlamentu, ktoré sa týkajú nezákonnej ťažby dreva. Už dlho pracujeme na akčnom pláne FLECT na bilaterálnych dohodách s niektorými krajinami a zohľadňujeme, že je potreba doplniť to ďalšou legislatívou v záujme ušetrenia času by som sa rád vyjadril ku konkrétnym otázkam, ktoré nám boli adresované najmä od pána Herbrandyho, čo sa týka nákladov pre malé podniky v súvislosti so zákazom a či zákaz a systém due diligence by sa dali skombinovať. Ako ste uviedli, komisia e, zvažuje tento systém prohibície a teda zákazu, avšak e, nakoniec predložila iný návrh, e, aby um, hospodárske subjekty museli najskôr prejsť previerkou, až potom, aby mali možnosť uh, vniesť nejaký výrobok na trh. Došli sme k tomu z viacerých dôvodov. Po prvé, aby operátori mali jasný prehľad o tom, čo je ich povinnosťou, eh, ďalej z praktických dôvodov, a to preto, aby sme dokázali na Európskom súde, eh, či drevo z Indonézie je legálne alebo nelegálne, to by bola obrovská výzva, teda my sa snažíme pracovať legislatívu, ktorá bude eh, sa dať aplikovať aj v praxi. Eh, ďalej, čo sa týka vplyvu na malé podniky, nemyslíme si, že to závisí na tom, či tento zákaz by sa skombinoval s ďalšími povinnosťami v ďalších častiach eh, dodavateľského reťazca. Súvisí to s umiestnením výrobku na trh, pretože v súhľade so súčasným návrhom ten hospodársky subjekt, ktorý e, prinesie výrobok e, na trh, e, bude musieť toto urobiť v blízkosti zdroja a bude musieť poskytnúť relevantné informácie, avšak bude to spojené s povinnosťou poskytnúť informácie aj v celom dodavateľskom reťazci. To by znamenalo navýšenie administratívnej záťaže a byrokratickej záťaže a taktiež nákladov. Ďalej, Súhlasíme so stanoviskom Karla Lukas v tom, že je potrebné zohľadňovať, ale nemali by sa poskytovať výnimky bez presnej definície pre niektoré subjekty. Myslím si, že v všeobecnosti musíme si uvedomiť, že návrh legislatívy musí byť praktický, musí sa dať aplikovať v praxi. Mali by sme si uvedomiť, že požiadavky by sa mali dať prakticky aplikovať, nemali by to byť nejaké nereálne cieľa, túžby. No a čo sa týka režimu uznávania, je to systém, ktorý súvisí s monitorovacími organizáciami. Súhlasíme so stanoviskom rady v tom, že tieto organizácie, ktoré pôsobia iba v členských štátoch, by mali uznať tieto monitorovacie organizácie, pretože oni poznajú problémy, poznajú legislatívu na národnej úrovni, vedia sa v tom lepšie orientovať, ale dohodli sme sa, že organizácie, ktoré pôsobia vo viac ako jednom členskom štáte, by mali byť uznané na úrovni komisie. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz poprosím našu správu Dajkyňu, aby sa znovu ujala slova a uzavrela túto diskusiu. Poďakujem jej za kvalitu jej práce Pani Lukas. Well, thank you very much. Ďakujem pekne, ďakujem všetkým, ktorí vystúpili v tejto diskusii. Niekoľko pripomienok, ak dovolíte. Mnohí upozornili na to, že drevo je dobrým výrobkom a nepochybne prináša mnoho pozitívneho, ale nezákonne vyťažené drevo nie je takýmto pozitívnym prvkom na našom trhu a musíme to veľmi jasne rozlišovať. Pôvod tohto dreva ďalej v Európskej únii je aj nezákonne vyťažené drevo. Nezatvárame predtým oči. Nie je to len problém tretich krajín, musíme to zohľadňovať. Takýto problém je aj v našich radoch. Ďalej oznelo tu niekoľko vyjadrení na adresu komisie a síce mnoho kolegov minimálne 5 kolegov z rady samotnej súhlasia, že samotný prístup due diligence nezaručí, že e, v dodavateľskom reťazci nebude nezákonne vyťažené drevo, nebude to dostatočným stimulom e, pre hospodárske subjekty nad úrovňou bežného trhu. Systém due diligence samotný nedosiahne ciele, ktoré stanovila komisia Komisia uvádza rozsah aplikovateľnej legislatívy. Myslím si, že je dôležité uvedomiť si, že dodržiavanie zákonov, ktoré sú v platnosti v krajinách, kde dochádza k ťažbe dreva. Nehovoríme tu o zavedení e, smernice o pracovnom času v Indonézii, hovoríme tu o legislatíve, ktorú e, sa táto krajina zaviazala dodržiavať. To podľa mňa nie je vôbec nereálne. E, chceme sa sústreďovať na to, že nepožadujeme menej v tomto nariadení, ako sme žiadali v dohode FLECT T, pretože inak e, by sme narušili dôvody, prečo sa tieto krajiny zapojili do tohto programu a myslím si, že by sme týmto znižili hodnotu našho predchádzajúceho úsilia. Viackrát tu odznel aspekt malých a stredných podnikov. Rada by som vás požiadala, aby ste zvážili, e, čo je presne v správe aby ste sa pozreli, čo tam naozaj je, pretože mnoho záväzkov e, e, sa týka predovšetkým e, opatrnosti. Systém due diligence sa netýka všetkých, iba tých, ktorí prvotne uvádzajú výrobok na trh. A potom všetky ďalšie hospodárske subjekty v dodavateľskom reťazci podliehajú podmienke opatrnosti. To znamená, že musia vedieť, čo je ich výrobkom, odkiaľ pochádza a komu ho predávajú to nie je e, nereálny e, systém požiadaviek. V podstate to už v praxi tak či tak takto funguje. Teda ja by som rada zvoraznila, že e, to nie je prílišná komplikácia. Je to systém, ktorý už tak či tak mnoho firiem dodržiava. Dnes cez obed sme mali seminár s nedávno zriadením konzorciom na predaj dreva Myslím si, že je zaujímavé, že oni sami podporujú tento kombinovaný systém due diligence a za systém zákazu. Teda myslím si, že je prínosné, že uh, už na trhu pôsobia subjekty, ktoré uh, podporujú tento náš návrh. To by malo byť jasným signálom pre komisiu a tiež aj to, že ak tento prístup, o ktorom hovoríme, ak by to skutočne bolo tak zlé, republikáni by za to hlasovali, tak ako pred 18 mesiacmi o inej legislatíve. Teraz zase, že v Spojených štátoch nás verejnosť podporuje a zdá sa, že takúto podporu však nemáme tu v našich kruhoch. Musíme teda pozorne zvážiť situáciu pre malé stredné podniky, musíme sa pozrieť na to, čo ich skutočne trápi. Poprvé, záväzky ktoré sa ich týkajú, nie sú až také nereálne. Po druhé, mohli by sme však zvážiť aj ďalšie myšlienky, napríklad eh, s legislatívou REACH eh, sme zaviedli precedens eh, helpdeskov, ktoré by sa zameriavali na definíciu výrobkov. Možno by sme sa mohli zamerať aj nejakú technickú, finančnú podporu, možno ak to bude potrebné, ak sa ukáže, že to je to, čo by pomohlo týmto firmám. No a ešte posledná vec, čo sa týka stratégie, Chris Davis veľmi správne poukázal na to, že je potrebné, aby sme trvali na silnom stanovisku parlamentu, aby sme presadili e, čokoľvek v rokovaniach s radou. Musíme mať skutočne veľmi jasné silné stanovisko, ktoré sme napokon už mali v prvom čítaní a je potrebné držať sa ho. Isté, že ešte budú prebiehať rozhovore rokovania aj potom, ale myslím si, že keď budeme rokovať e, so stanoviskom parlamentu, ktoré nebude dostatočne jednoznačné, myslím si, že sa pripravíme o mnoho pozitívnych výsledkov e, z tohto legislatívneho procesu. Teda snažme sa o to, aby legislatíva fungovala, aby nebola e, príliš nereálna, aby nám umožnila plne sledovať pôvod nášho dreva a drevných výrobkov, pretože ak to nebudeme mať, nebudeme schopní zadefinovať prítomnosť nezákonne vyťaženého dreva v dodavateľskom reťazci. Myslím si, že je potrebné, aby sme sa držali silného stanoviska v rokovaniach s radou. Ďakujem. Ďakujem pekne a pripomínam, že termín pre pozmenujúceho na predkladanie pozmenujúcich návrhov je 8. apríla. Budeme hlasovať 26. a 28. a v pléne 17. Eh, mája 2010. Nie je to tak? Pomýlila som sa? Nie, pomýlila som sa, hovorí pani predsednička. Takže 8. apríla pozmienujúce návrhy. 3. a 4. maja budeme uh, hlasovať v Envy a v pléne v júli. Takže teraz prejdeme k, k ďalšiemu bodu a to je otázka zachytávania CO2. Eh, je to zvláštny osobitný proces, pretože tu máme eh, námietky zo, skup- zo strany skupiny zelených, takže navrhujem, ak súhlasíte, ako organizovať túto diskusiu, aby eh, jeden námietajúci, bo pán Turmes by vysvetlil, alebo niekto, koho si zvolíte, Komisia bude reagovať na vašu námietku, otvoríme takto diskusiu potom, ako sa oba názory vysvetlia a potom tí, ktorí sú za a proti sa vyjadria. Ak by sme skončili o 3 čtvrte na 5, bolo by to výborné, pretože ešte máme dva veľké body a potom ešte e, správu z Dohy. Takže kto si želá vyjadriť stanovisko, namietavé stanovisko, pán Turmes? Ďakujem, pani predsednička. Prejdem na angličtinu. Myslím si, že tá angličtina bude lepšia kvôli priamej komunikácii, aby e, e, všetci pochopili, o čo nám ide. Musíme sa vrátiť do roku 2008, keď e, bol vyrokovaný systém obchodovania s emisiami ETS Vtedy sa uvažovalo o tom, že 300 miliónov e, poukazov by sa využil na financovanie nových technológií a takisto na presadzovanie obnoviteľných zdrojov. Všetky politické e, e, strany, ktoré sú tu zastúpené, prispeli k zdarnému završeniu rokovaní ohľadom ETS. E, naša predstava o hodnote tých 300 miliónov poukazok by bola v meradle 7-8 miliard. Vychádzali sme z toho, že cena tony CO2 bude okolo 25 až 30 eur. V medzičase sa však udialo niekoľko neblahých vecí. Eh, hospodárska kríza, úpadok, menší záujem o tieto poukážky Polsko, Taliansko a ďalšie eh, vlády blokujú presun na, tých tretí, na, tú, na ten princíp 30 čo by taktiež prispelo zvýšeniu tej eh, predpokladanej ceny. Európska investičná banka mala aukciou ponúkať tieto certifikáty. My sme, e, zdá sa, že dnes by tá cena bola na úrovni 15, čiže výsledná suma nebude 7 až 8 miliard, ale bude to len 4 až 4,5 miliardy eur. Po druhé, keď si prečítate dokument, e, ktorý, na ktorom sa dohodla komisia e, s vládami v rámci komitológie, e, v úvodnom ustanovení, ustanovení 11 sa dočítate toľko, že v snahe zabezpečenia technologickej rozmanitosti 8 projektov ETS by malo byť financovaných a potom by mali byť ďalšie projekty, ktoré sú venované jednotlivým kategóriám obnoviteľných zdrojov. Keď sa pozriete do úvodného, úvodného ustanovenia 6, kde je uvedené, že viac ako 50 projektu môže byť zafinancované, e, vyjde nám toľko, že jeden projekt CCS je asi 1 miliarda. 50 z ETS to je 500 miliónov. 8 projektov by znamenalo 4 miliardy, 4 miliardy eur v takomto režime. To je, takýto objem by mohol ísť na e, uhlíkovú sekvestráciu. A to by znamenalo nezamýšlený výsledok, že len 500 miliónov e, by zostalo na obnoviteľné zdroje, to znamená 8 až 10 viac 10 krát viac peňazí by išlo na uhlíkovú sekvestráciu namiesto podpory obno- využívania obnoviteľných zdrojov. Pýtam sa teda komisie, ako dokážete ubezpečiť Európsky parlament, o tom, že nedôjde k takémuto nespravodlivému členeniu využitia finančných zdrojov uhlíková sekvestrácia nie je absolútne uhlíkovo neutrálna. E, neutrálny mechanizmus e, viac by si zaslúžili obnoviteľné zdroje. To bola prvá otázka. Druhá otázka sa týka článku 8 odseku 3. Tam nájdeme e, vlastne informácie o tom, čo za čo E, pokiaľ celková požiadavka na financovanie je vyššia ako získané finančné prostriedky, o to ide v projektoch pri obnovi, pre obnoviteľné zdroje, tak celkový objem navrhovaných projektov bude znížený v, rovnako, v rovnakoj miere v každej skupine. To rovná, znamená v rovnakej miere v skupine ktorá sa týka sekvestrácie, eh, uhlíkovej sekvestrácie a týka sa to skupiny eh, eh, projektov obnoviteľných zdrojov. No a potom pokračuje tá textácia ďalej, ako sa postupuje pri výbere tých projektov. Komisia, prosím, vysvetlite nám. Povedzme, máme 8 sekvestračných projektov. Máme oveľa viac projektov týkajúce sa využitia obnoviteľných energií. Ako teda budeme postupovať, keď nebudeme mať dosť peňazí, z tých aukcií na krytie týchto projektov. Ako zaručíte komisia to, e, e, že e, zostane pre projekty obnoviteľné zdroje len primálo, len akési drobné. A samozrejme, do tejto hry vstupuje Siemens, NL a tak ďalej. No jednoducho asi tie naj väčšie firmy by dostali naviac, pretože sú angažované v technológiách uhlíkovej sekvestrácie. Ďakujem pekne. Takže poprosím pána Piotra Tuleža za komisiu, či sa chce vyjadriť a potom otvoríme rozpravu, pretože bola položená konkrétna otázka na komisiu. Nie? Good afternoon. Um, Ďakujem pekne za slovo. Zareagujem na slova pana Tumasa. Položil dve otázky komisii. Skutočne treba sa vrátiť k smernici ohľadom e, systému o obchodovaní s emisiami. Skutočne tam malo byť 300 miliónov certifikátov, e, ktoré malo byť aukčne ponúkané a mali by na to, z toho získané peniaze na spomínané projekty. Návrh komisie vám bol predložený a podľa nás v plnej miere e, zodpoveda vôli zákonodorcu, tak ako je uvedené v článkoch 8 a 10 tej smernice. E, komisia dostala od vás dve, vlastne tri otázky. Pokúsim sa na ne odpovedať. K prvej otázke. To je otázka ceny. E, komisia len veľmi nerado, nerada odhaduje cenu. Tá cena sa rieši na trhu e, s emisiami CO2. E, tých 300 certifikátov poukážok tie by mohli mať dnes hodnotu 4-5 miliard eur ale to sa samozrejme odvíja od ceny CO2 na trhu. Týchto 300 miliónov poukážok bude ponúkaných na sekundárnom trhu. Nebudú predávané aukciou. Prosím, aby ste e, ne, e, nemiešali e, jablka s hruškami existuje e, režim aj aukcií, ktorý sa vzťahuje na niečo iné. Tieto, týchto 300 poukážok bude e, zobchodovaných na sekundárnom trhu Európskou investičnou bankou. To je uvedené v rozhodnutí, takto to schválili členské štáty. V tom rozhodnutí sa hovorí to, že tieto e, certifikáty musia byť pridelené do konca ro- e, roka, do, konca, do roka 2013. Pardon. Z toho nám vyplýva, e, že projekty, ktoré by mali kryty z peňazí z týchto certifikátov, musia preukázať svoju životaschopnosť do roku 2015. Ako to bude s finančným krytím projektov? To bola ďalšia otázka, ktorá veľmi leží na srdci mnohým. Komisia odjak živa tvrdila, že finančné krytie projektov eh, pre uhlíkovú sekvestráciu a pre obnoviteľné zdroje sa bude odvíjať od schopnosti presvedčivosti demonstračných projektov. To sme odjak živa tvrdili. My sme presvedčení o tom, že 34 kategórií e, nových technológií a 8 kategórií projektov CCS, teda zachytávania a ukladania CO2, splňajú demonstračné parametre tak, ako požadujeme. A každý zo spomínaných projektov e, bude finančne krytý vo výške 50 relevantných nákladov. Relevantné náklady sú zadefinované v usmerneniach a sú zadefinované rovnakým, spôsobe, e, rovnakým spôsobom v každom z tých sektorov, či je to CCS alebo obnoviteľné zdroje. Musíme si uvedomiť, aké budú relevantné náklady v projektoch CCS a e, relevantné náklady v projektoch obnoviteľných zdrojov. E, máme 8 takýchto projektov obnoviteľných zdrojov a veľmi ťažko sa odhadujú tieto relevantné náklady teraz. A nikto nie je schopný teraz určiť tieto náklady. A dokonca sme presvedčení o tom, že nie je potrebné určiť, stanoviť tieto náklady e, pri e, uplatňovaní alokačného kľúča alebo kľúča pridelovania finančných zdrojov. Ten je zrejmý. Ten je daný od toho sa budú odvíjať objemy k dispozícii pre projekty CCS a projekty pre obnoviteľné energie. I moja otázka bola veľmi jednoznačná. Ako predíte tomu, že 4 miliardy pôjdu na projekty CCS ale nejaké odrobinky do, na projekty obnoviteľných energií. My nevieme, či budú 4-5 e, miliard eur pre CCS projekty alebo pre tie druhé projekty. Máme e, skutočne niekoľko desiatok kategórií projektov. Možno príde viac projektov, ktoré sa bude týkať obnoviteľných energií, potom viac peňazí poplynie na takéto projekty. Dnes nemáme zoznam projektov. My nevieme, aké budú navrhnuté projekty a aká bude úroveň spolufinancovania. E, preto e, komisia nenavrhovala e, členenie zdrojov, rozdelenie zdrojov vopred Takže mm, mm, s tým súvisí aj tá otázka neschopnosti, nemožnosti odhadnúť relevantné náklady. Preto v tejto chvíli nemôžem vám dať odhad toho, či bude viac na projekty CCS alebo na obnoviteľné energie. Nie, to sa nezohľadňovalo ani pri posudzovaní dopadov. Jednoducho nemáme vstúpe dáta, musíme počkať na vypis, vypísanie výzvy, predložiť návrhy. Uvidíme, aké návrhy budú predložené, aké splnia teda kritéria. To všetko je zakotvené v rozhodnutí a niektoré len pre, e, návrhy splnia kritéria. E, z tých, ktoré splnia, e, tie budú vyhodnotené a potom hovoríme o horizonte júna tohto roku eh, budeme schopní vyčísliť, aké sú finančné požiadavky a aký bude pomer eh, finančného krytia takých a takých projektov. Ďakujem, mám tu 6 rečníkov na zozname. Chris Davis, pani Grostet. Počkajte, Najskôr si zorganizujeme túto diskusiu Davis, pani Grostet, pani Makavan, Basekut, Líza Mekardini, Esther Delang. Sú ďalší záujemcovia a potom uzavrieme diskusiu. Pani Debran sa tu asi koniec. Takže to sme si poznačili. Dobre, takže máme 9 eh, rečníkov Minútu až dve pre každého, prosím. Mohla by komisia najskôr e, odpovedať na moju otázku, pretože potom budeme mať viac informácií, ale možno by to mohlo byť presnejšie ako doteraz. Naši kolegovia by sa mali vyjadriť a potom Mali ste odpoveď, pán Turmes, tá vám vyhovuje alebo nevyhovuje, ale odpoveď ste mali možno, že pre vás nedostatočne presná, ale bola to odpoveď. Takže Chris Davis. CCS rapporteur. Keď som bol spravodajcom za CCS pri v rámci balíka ohľadom klimatických zmien, tak eh, spomínam si, že pred troma rokmi a jedným mesiacom Európska rada povedala, že chce mať až 12 CCS eh, projektov, ktoré by fungovali do horizontu roku 2015. Kde sú tie projekty? Pokiaľ tento návrh rozhodnotia komisie prejde, ak nebudeme prihliadať na námietku zelených. Vychádza mi to tak, že až koncom budúceho roku bude jasné, ktoré projekty budú finančne kryté. No a musím povedať, že len veľmi, času, veľmi málo času bude na to, aby boli eh, aktívne spustené tieto projekty. A medzi tým ľudstvo páli, páli eh, skutočne eh, pevné, tuhé fosilné paliva. Nechcem ani hovoriť napríklad o Číne. Používa sa uhlie. Jednoducho musíme riešiť e, emisie nielen z uhlia, ale aj z plynu a tak ďalej. Jednoducho potrebujeme tieto nové e, technológie e, zachytávania a ukladovania CO2. Tento parlamentný výbor presadil financovanie demonstračných projektov z výnosov z tých certifikátov. Po troch mesiacoch rada potvrdila, že je to dobrý nápad, že môžeme takto financovať. Uplynulo 13 mesiacov od toho rozhodnutia a čo máme pred sebou? Máme návrh rozhodnutia, ako naložiť s tými peniazmi. Ide to príliš pomaly. Claude urobil niekoľko hodnotných poznámok. Tých 300 miliónov eh, certifikátov, bude to dosť na to, aby sme zafinancovali dosť eh, projektov CCS a projektov pre obnoviteľné zdroje a podarí sa nám splniť eh, ten e, termín 2015, tak ako navrhuje komisia tým dvojúrovňovým systémom, ako skrátiť e, prieťahy a meškanie pri schvalovaní e, projektov. Musíme si uvedomiť, že tu prebieha ideologická diskusia. Klod tvrdí, že keď sme to riešili v septembri 2008, tak tento výbor tento výbor, tento výbor to podporil. Všetky politické strany, okrem zelených, už tu nemáme e, Ka- e, Karolín Lukas. Jednoducho, e, zelení ideologicky sú proti jadrovej energii, sú proti CCS. Klod, povedali ste veľa hodnotných vecí, ale pravda je taká, že ignorujete realitu, jednoducho ideologicky potierate akékoľvek možnosti CCS. Pani Grosta, ďakujem pani predsedníčka. Ehm, bude to podobné ako to, čo povedal pán Davis, to, čo poviem. Ja sama som bola spravodajkyňou eh, výboru ITRE o zachytávaní CO2 a je polutovania hodné, že systematicky sme proti obnoviteľnej energii a zachytávaniu CO2. Zaviazali sme sa už pred nejakým časom v rámci energetického klimatického balíčku v tomto programe zachytávania a skladovania CO2 e, o financovaní pilotných projektov. Musíme ísť až do konca. Sme v oblasti výskumu. Je pravda, že potrebujeme tieto prostriedky, ale musíme ísť až do konca. Rozhodnutie bolo prijaté. Nemôžeme stále spochybňovať rozhodnutia, ktoré boli prijaté pred rokom, pred dvomi a podobne. To proste nie je možné, pretože aj keď niektorí nie sú naklonení tepelným elektrárňam, vieme, že môžeme hovoriť o Číne, tak vieme, že aj v Európe sa používa ešte obrovský objem e, tohto zdroja a z tohto dôvodu máme veľké emisie CO2 do atmosféry, preto musíme nájsť riešenie. Nemôžeme zakázať používanie uhlia, nie je to možné. Musíme sa snažiť nájsť riešenie a e, toto riešenie spočíva v týchto pilotných projektoch, čiže musíme nájsť fondy, e, prideliť ich a nemať ideologické stanoviska k tejto otázke. Ďakujem, pani Makava. Klot a ja sme sa zhodli na mnohých veciach, ale na tomto nie. A nechápem, prečo, keď sme už urobili dohodu, začali sme, Chris má pravdu, e, že hľadáme spôsob financovania projektov SCCS a dohodli sme sa na kompromise, že, budete, že budeme tiež financovať obnoviteľné projekty. To bol kompromis medzi politickými skupinami v čase, keď sme vytvárali túto legislatívu, čiže teraz nemôžem akceptovať, že komisia implementuje to, čo my sme sa dohodli. Komitológiu sa snažíme použiť na znovu otvorenie politických argumentov. Taká je realita. Ja podporujem e, zachytávanie uhlíka, nejde len o energetické spoločnosti, oceliárne investujú do týchto projektov zachytávania emisí CO2. Keď sa pozrieme na vývoj vo svete, bez týchto technológií jednoducho nesplníme naše vlastné e, ciele znižovania emisií a určite ani Čína e, ich nesplní. Čiže ak začneme s oddelovaním týchto rozhodnutí, tak oddialíme projekty CCS znovu neurobíme ten pokrok, ktorý chceme. Aj obnoviteľné projekty oneskoríme. A tu Klod hovorí o tom, že spoločnosti sú bohaté, bohatnú na tejto oblasti, ale niektoré aj na, zbohatnú aj na obnoviteľných zdrojových im e, v tom nemôžete zabrániť. Čiže ja si myslím, že ak je tu nejaká politická diskusia, tak sme ju mali. Prijali sme politické rozhodnutie a teraz to komisia implementuje a ja dúfam, že cena uhlíka je vyššia. Komisia nemôže prognozovať, aká bude táto cena o, v roku 2013, ako ani nemohla prognozovať e, ekonomickú krízu, čiže komisia má pravdu. Kategórie CCS a 34 obnoviteľné kategórie ak zachovávame komitológiu, mali sme politickú diskusiu, potom sme vytvorili legislatívu, jednoducho takto nedosiahneme pokrok v boji proti klimatickým zmenám. Elizabeth Gardini. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Nechcem opakovať to, čo sa už povedalo ale celkom určite si myslím, že jednu vec treba povedať znovu. Nechceme zablokovať tieto pilotné projekty z akýchkoľvek dôvodov. Hovoríme o minimálne 26 členských krajinách a ich rozhodnutie sa vyrokovalo pred rokom. A samozrejme, že stanoviska boli zastúpené jednotlivými členskými krajinami. Táto výzva zo strany zelených nemôže skompromitovať e, ten bolestivý a pomalý e, proces, ktorý viedol e, celú túto oblasť. Chceme, aby tie projekty sa začali čo najskôr preto, aby existujúce opatrenia e, sa použili pre boj proti klimatickým zmenám. Nechceme spomaliť vedecké procesy. E, viac, ako je to e, nevyhnutne nutné. A nezabúdajme, že je tu úvodné ustanovenie 11, rozhodnutia, ktoré máme pred sebou a toto úvodné ustanovenie hovorí o zabezpečení technologickej diverzity a hovorí, že e, tu nie sú pokryté projekty pre obnoviteľné energie pre každú z kategórií. Sú tam tiež podkategórie pre obnoviteľné zdroje a to je dosť podrobné. E, technológie CCS a demonstračné projekty sú niečím, čo je plne v súlade s tým, e, na čom sme sa dohodli. Hovorili sme, že to je priorita, je to strategicky dôležité. Ďakujem pekne. Chcela som len poopraviť to, čo povedal Chris Davis ohľadom um, vývoja um, tohto politického rozhodnutia. Táto časť, Chris si správne spomína, že zelení boli proti tejto myšlienke. Uh, že toto bude vyhradené pre podporné systémy len pre CCS, ale my sme boli súčasťou konečnej dohody, kde CCS plus obnoviteľné zdroje boli boli zahrnuté do tejto podpory. A je to práve tá, tento aspekt obnoviteľnosti, ktorý nás teraz trápi a Klod to veľmi dobre opísal. Chcela by som tiež poukázať na to, že keď sme mali klimatický balíček pred 2,5 rokmi, tak e, tu bola tiež možnosť de facto podporiť e, projekty CCS tým, že stanovíme limity emisí, e, štandardy na kilowatt hodinu boli sme veľmi nespokojní v tom čase s tým, že spravodajca pre CCS rozhodol, že nebude bojovať za túto formu v podstate veľmi efektívnej podpory systému. Esther Delange. Eh, ja by som rada poďakovala Európskej komisii za ich eh, odpoveď. Mm, myslím si, že tu máme veľmi jasnú situáciu podpory alebo nepodpory. Niektorí tvrdia, že e, je to v fáze smernice o ETS a komisia tvrdí, že systém ETS pokrýva CCS a obnoviteľné zdroje energie. Ja súhlasím s analýzou Európskej komisie. V tomto prípade môžeme si položiť otázku, distribúcie, napríklad 8 CCS a 34 R, RES. Niektorí tvrdia, že e, systém CCS je drahší a preto je logickejšie, aby sa na ňo vyšlenilo väčšie množstvo prostriedkov, ale myslím si, že sa musíme pozrieť na tie dobré časti e, nariadenia, pardon, uznesenia. Myslím si, že v tomto sme už čakali veľmi dlho už je to na stole veľmi dlho tento dokument, musíme sa snažiť pohnúť sa vpred a možno aj je trochu kratšími krokmi. Teraz by som sa rada obratila na Európsku komisiu, ako, do akej miery je potrebné systém CCS a systém obnoviteľných strojov energie, do akej miery je potrebné zohľadňovať každý jeden aspekt. Mňa len zaujíma, ako sa to odzrkadlí na uznesenie, pretože sa to predsa rozhodlo o všetkom. Pani Debran. Som tieňkňovou spravodajkyňou pre CCS, eh, balička klimatického a energetického a môj kolega, ktorý bol tieňovým spravodajcom pre ETS v tom čase, tiež podporil zahrnutie týchto týchto 300 miliónov pre demonstračné, demonstračné projekty. Mala som ťažkosti s CCS ešte stále, e, s nimi mám, e, sú tu niektoré otázky, ktoré neboli ešte zodpovedané, ale veľmi jasné je, že e, podľa môjho názoru boli tu určité rozhodnutia, ktoré v Európe môžeme urobiť, hoci sme to doteraz ešte nevyužili v rozsahu, ako by som si to ja želala, ale podľa mňa to nemôžeme urobiť pre ostatné časti sveta, tieto rozhodnutia nemôžeme urobiť napríklad v Číne a dosiahnutie týchto záverov prostriedky, ktoré sa nevynaložili na CCS, nemusia nevyhnutne byť vynaložené na obnoviteľné zdroje. Môžu e, sa použiť na znižovanie e, spotreby uhlia alebo na jadrovú oblasť, takže demonstračné projekty sú nevyhnutné a ich financovanie tiež. Povedala by som, že som bola rada, že v konečnom dôsledku tu boli e, tieto, mm, tak povediať, rozpory. Zelení hovoria, že CCS a obnoviteľné zdroje. Vzhľadom na to, že o toto sme sa snažili v našej legislatíve a podľa mňa by stálo za to položiť komisii dve otázky. E, môžeme, či sa dá špekulovať ak vo vašom návrhu veľmi jasne hovoríte, že chcete dosiahnuť rovnováhu, tak ako zabezpečiť túto rovnováhu, e, pričom projekty a prihlášky sú v hodnotiacom procese a v procese rozhodovania. Môžete nám dnes povedať, ako zabezpečíte túto rovnováhu, pokiaľ ide o túto časť procesu? Prvá otázka a druhá otázka. V CCS tej časti smernice, nie v ETS. Tam bolo veľmi veľa podrobností o environmentálnych aspektoch a moja otázka sa týka toho, či nás komisia môže ubezpečiť, že tieto opatrenia sa e, uplatňujú aj pre demonstračné projekty. Ďakujem. Pán Siber. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím si, že na výbore sme sa v podstate zhodli na tom, že chceme podporovať znižovanie emisí, ďalej úsporné opatrenia, chceme podporovať aj technologické inovácie na dosiahnutie týchto cieľov, ale nechápem, prečo teraz takto ideologicky e, vnímame niektoré otázky, e, že údajne ide o triedny boj. E, nemá to nič dočinenia s tým, či to postihuje tých najchudobnejších alebo nie. Myslím si, že je tu niekoľko technologických odpovedí, ktoré potrebujeme a či sa nám to páči alebo nie, budeme potrebovať aj technológiu CCS. Keď sa pozrieme na to, akú má pozíciu uhlie, nielen v Európe, ale najmä v Číne, musíme si uvedomiť, že je potrebné nájsť technológiu na to, aby sa znížil eh, počet emisí z uhlíka. Podľa mňa je dôležité pozrieť sa e, na niektoré e, obnoviteľné zdroje energie, avšak nezanebávať e, ostatné. Musíme to poňať ako celok. Nesmieme vyčítať komisii, že nie je objektívna v tomto smere. Isté, že niektoré projekty vypichuje viac ako ostatné musíme priznať, že rozdelenie je skutočne férové. Vychádzam z toho, že komisia sa chce tohto držať naďalej a je mi skutočne veľmi ľúto, že Klok Turmes, ktorý je jeden z naj- našich najväčších energetických e, odborníkov, vnáša do tejto diskusie takéto ideologické otázky. To skutočne nechápem. Bol by som o mnoho radšej, keby sme sa držali e, vecnej stránky. Vo všeobecnosti emisie CO2 sú obrovskou výzvou Musíme však povedať, že nesmieme zatvárať oči pred niekoľkými, niektorými otázkami iba preto, že napríklad čo sa týka vodnej energie, jadrovej energie, um, že uh, tieto otázky sú jednoducho, jednoducho nepokryté dostatočne. Peter Líze, e, ďakujem. K zásadnej téme tu už odznelo mnohé, preto jedna konkrétna otázka na komisiu. Uh, Možno sa môžeme hádať o tom, či potrebujeme CCS na vytváranie elektrické energie, o tom toto už odznelo viac, na, na celosvetovej úrovni to potrebujeme. Ale oceľ, cement e, a vápnik, ktorý na celom svete vzniká, nemôžeme vytvárať bez e, CO2. A to z dlhodobého hľadiska je zásadná otázka, rád by som sa opýtal, či e, na to pamätá aj komisia, pretože sa hovorí veľmi málo o vytváraní elektrického prúdu a hovorí sa aj e, o iných e, spôsoboch nudeného využívania energie. Chcem sa opýtať komisie, či e, na toto pamätá vo svojej práci v tomto smere. Ďakujem. Ďakujem pekne. Maco Kut, posledný rečník, ďakujem. Vypočul som si, že niektorí kolegovia sa domnievajú, že diskutujeme ideologicky. To nie je pravda. Ak ste si všetci vypočuli Kloda Turmesa, Eh, tak vôbec nezačínal eh, hovoriť o ideologických aspektoch. Eh, chcel, aby komisia nás ubezpečila, že vo financovaní obnoviteľných zdrojov energie aj systému TCS bude rovnováha. Nedá sa špekulovať, ale máme konkrétne vyhliadky a plány a keď sa pozrieme na tieto plány za ceny uhlíka, hovoríme o zhruba 4 alebo 5 miliardách eur Ďalej, v tomto dokumente e, sféra komisie sa uvádza, že chcú dosiahnuť rovnováhu medzi CCS a obnoviteľnými zdrojmi energie. Otázka znie, čo to presne znamená, pretože vieme veľmi dobre, že v ďalšom článku komisia uvádza, že najskôr vyberie 8 projektov CCS. Vieme, aké drahé sú tieto projekty. Keď si predstavíte 50-percentné financovanie e, týchto 8 projektov CCS, hovoríme tu o 4 miliardách eur. To e, nie je žiadna jadrová fyzika, e, nie sú žiadne špekulácie, sú to jednoduché výpočty a to, tomu sa vždy venujeme, keď hovoríme o cenách a o budúcnosti. Teda my sa chceme opýtať, keď sa pozrieme na sumu 4 miliard eur, ktoré sú potrebné na projekty CCS a nemáme dostatok financií na e, staršie a projekty vnútorných zdrojov energie 34 týchto projektov. Chceme sa opýtať, ako chce komisia zabezpečiť e, spravodlivé rozdelenie financovania medzi týmito projektami. Nejde tu o ideológiu. Naozaj nie. Vy sa vždy vrtate v minulosti, prepáčte, e, vyprosujem si vašu urážku, ja kladiem otázku. Viem, že by by si boli veľmi radi, keby to bolo na úrovni ideologickej. Nie je to však na tejto úrovni. Ja som novým poslancom, nie som proti systému CCS, len vidím, že je tu veľké nebezpečenstvo, že väčšina financí z týchto fondov sa minie na projekty CCS. Teto teda chcem sa opýtať, E, keď komisia hovorí, že dosiahne rovnováhu v oblasti využívania prostriedkov, chcem sa opýtať, ako to e, dosiahne. Na to sa pýtal Claude Turmes a odpoveď sme zatiaľ ešte nedostali. Povedali v podstate, že úroveň nezabezpečia, rovnováhu nezabezpečia, pretože sa tomu nechcú venovať. E, ale ak teraz sa zaviešame k tomu, že nechceme e, vyvážené financovanie, tak to povedzme otvorenie. Povedzme otvorenie, že budeme viac podporovať projekty CCE. A všetci budeme vedieť, na čom sme. Nejde tu o ideologickú diskusiu, ja len chcem, aby aj projekty CCS, e aj obdoviteľné zdroje energie mali rovnaké zdroje financovania. Skutočne nejde tu o žiadnu ideológiu, ako to tvrdí Chris Davis. Chcela by komisia doplniť eh, niečo v tejto chvíli? Možno by ste mohli eh, presnejšie odpovedať na otázku, ktorá odznela, prosím stručne. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím si, že môžeme uviesť eh, už teraz, že sa domnievame, že je tu isté nedorozumenie, čo sa týka podstaty rozhodnutia, ktoré teraz preberajú poslanci Európskeho parlamentu. Posledná otázka, možno začnem od nej, čo sa týka rovnováhy. E, toto rozhodnutie sa netýka rovnováhy a vyváženia. Je tam zoznam kategórií, v ktorých sa môžu projekty predkladať. Napríklad, to už tu bolo spomenuté, máme 8 kategórií pre projekty CCS a 34 kategórií pre projekty odnoviteľných zdrojov energie. Napríklad požiadavka na financovanie CCS by bola 4 miliardy eur a požiadavka na obnoviteľné zdroje energie bude tiež 4 miliardy eur, tak sa to rozdelí presne na poli. Všetko závisí od počtu projektov, ktoré budú predložené, e, projekty, ktoré splnia požiadavky, ktoré budú vybraté na záverečné financovanie a ktoré budú na úrovni požadovaného financovania. Teda veľmi ťažko sa dnes dá povedať, e, ktoré projekty budú schválené, koľko projektov v oboch kategóriách, e, či už ide o CCS alebo RES teda obnoviteľné zdroje energie. Jedno je však jasné, nebude sa najskôr vyberať projekt CCS a až neskôr obnoviteľné zdroje energie. Obe tieto kategórie sú rovnocenné, nebudeme uprednostňovať e, ani jednu z nich. Na tomto uh, sa komisia zhodne a komisia hovorí veľmi jasne, že máme niekoľko technologických požiadavek pre obe tieto kategórie, aj pre CCS, aj pre obnoviteľné zdroje energie a v oboch týchto kategóriách členské štáty budú mať možnosť predkladať návrhy na projekty, ktoré sa budú zvažovať vo vyhodnocovaní. Teda rozhodnutie v tomto je e, celkom jasné. Myslím si, že na odpoveď e, otázku, na otázku, ktorá sa týka rovnováhy. Už komisia nehovorí o rovnováhe v tejto smernici. Komisia len uvádza, aké technológie e, majú možnosť e, uchádzať sa o financovanie a sme ochotní zvažovať všetky projekty, ktoré predložia České štáty, ak budú žiadať o financovanie v tom, ktorom mechanizme. Avšak koľko prostriedkov sa vyšlení na jednu alebo druhú kategóriu, sa nedá povedať. Ďalej otázka integrity e, e, v oblasti životného prostredia v skupine projektov CCS. Máme v platnosti smernicu a táto smernica sa týka všetkých projektov, ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí. Teda nie je potrebné opakovať odvolávku na túto smernicu. Smernica sa jednoducho musí dodržiavať a všetky ustanovenia, ktoré sa týkajú životného prostredia a bezpečnosti zdravia, e, sa budú zohľadňovať. A ďalej projekty CCS, ktoré sa budú zvažovať e, na podporu v rámci tohto mechanizmu, nie sú len projekty e, novej generácie. Zvažujeme aj ostatné odvetvia priemyslu, napríklad e, želežiarský priemysel, ocelársky priemysel, cementárne, rafinérie. Toto všetko sú odvetvia, ktoré budú mať možnosť zúčastniť sa tohto projektu, pretože sú najväčšími produkovateľmi emisí CO2. Predsednička žiada ročníka, aby skončil. Ešte jedna vec, ak dovolíte. Balíček o klíme a energie, všetky technológie potrebujeme a inovatívne energie a systém CCS sú dva z takýchto e, druhov technológií, ktoré potrebujeme. Ďakujem. E, ďakujem. Myslím, že nie je nevyhnutné počítať s nejakými pozmenujúcimi návrhmi, čiže budeme hlasovať vo výbore 26. a 28. apríla a v plene 17. a 20. mája. Teraz prejdeme k konferencii z Dohy, v Dohe. Nebol to výrazný úspech a slovo dám pánovi e, Gebrandimu, aby nám zhrnul čo najkomplexnejšie, ale najstručnejšie túto konferenciu a potom dáme slovo komisii a potom budeme hovoriť o elektrických a e, elektronických odpadoch. Um, indeed, result... Výsledky konferencie z Dauhe e, v otázke CITES možno hodnotiť ako katastrofálne. Všetky návrhy vyplývajúce z uznesenia parlamentu spomezi tých všetkých predložených len niekoľko bolo schválených. E, to sa môžete, viac sa môžete dočítať e, o v našej správe z pracovnej cesty v dnešnej diskusii by sme sa mali venovať niekoľkým ťažiskovým otázkam. Poprvé je e, veľmi nepríjemné to, že Európska únia e, sa zahlcuje internými postupmi a pozabúda na to, že e, je 150 ďalších štátov, ktorí sú stranami e, systému CITES. Keď sme bojovali o, mm, tu nejaká modrá plutva, tak tedy e, čínske, čínske propagačné sily e, behali po svete, predovšetkým e, po štátoch Afriky a rozdávali peniaze, aby si získali podporu, pretože tieto, sú, tieto štáty hlasujú E, hlasovali na tej konferencii CITES počas zasadnutia v Dauhe e, štáty EU 4, 5, 6 hodín denne vzájomne medzi sebou dojednávali spoločné stanovisko. A to je polutovania hodné. Preto e, vlastne vplyv EÚ bol temer nulový. Ja by som vám chcel pripomenúť to, že EÚ má 27 hlasov na konferencii CITES. Japonsko, Čína, USA majú len po jednom hlasu, čiže náš vplyv by mohol byť oveľa výraznejší, pokiaľ by sme postupovali trošku inak. Po druhé, CITES bola, kedy bol výsostne vedeckou pôdou a rozhodnutia sa prijali na báze vedeckých podkladov. Dávno tomu tak nie je. CITES je politickým fórom a rozhodnutia sa prijímajú z politických dôvodov. A EÚ e, prostredníctvom svojich zástupcov e, komisie e, za členské štáty jednoducho nezvládli proces politického rozhodovania. Hlavným problémom, ako to ja vidím, napríklad v otázke biodiverzity, je to, že CITES volá, kedy bol jeden z najvplyvnejších fór e, v oblasti biodiverzity. Je, bolo to jedno z mála medzinárodných fór, kde sa príjmali záväzné rozhodnutia. Preto je veľmi smutné, že že sú ohrozené mnohé e, živočíšne druhy a dokonca aj tie, ktoré e, sú na kraji vyhubenia, CITES e, je neschopné prijať účinné rozhodnutia. Zdá sa, že rozhodovania prevalcujú obchodné záujmy. Vždy v otázke, kde sú obchodné záujmy, tak nastávajú prieťahy boli e, prijaté určité rozhodnutia, povedzme, o, o niektorých druhoch žiab, ktoré sú na vyhnutie. Nebolo, nebola možnosť prijať rozhodnutie. No, Japonsko e, bolo proti akémukoľvek rozhodnutie týkajúce sa morských živočíchov. Tvrdili, že to nie je problematika na rozhodovanie na úrovni CITES, ale na úrovni národnej. Uh, Európsky parlament by sa mal tejto otázke venovať, pretože zrejme je to posledná šanca pre tu nejaká modroputvého. V podstate má byť, e, má byť ešte niekoľko zasadnutí e, v tejto oblasti, ale vzhľadom na tú, ten katastrofický výsledok e, zo zasadnutia CITESu v Dauhe, mali by sme trošku vytriezvieť a pritlačiť na Japoncov a Číňanov, aby sa trošku zvrátili do terajšie linie rozhodovania ohľadom tu nejaká. Ďakujem. Ďakujeme za tento sumár, ktorý bol veľmi jasný. Pasekut, chcete niečo dodať? Neviem, čo by som mohol dodať. E, k, k vyjadreniu kolega, kolegu Gerbrandyho ja by som chcel mm, vyzdvihnúť dve politické posolstva. Poprvé, musíme konať v jednom šíku, spoločným hlasom. Po kodaní sa, sa hlásalo, že musíme e, hovoriť jedným hlasom. No v Dauhe sme hovorili jedným hlasom, ale priniskoro. Jednoducho prišli sme do Dauhy nepripravení, alebo aspoň slabo pripravení Japonsko a Čína e, boli veľmi dobre pripravení. Oni cestovali po svete a získavali si podporné hrasy. Čiže po mesiacoch prípravy našich pozícií po dvoch hodinách návrh EÚ týkajúce sa tu nejaká e, modroputvého bolo zmietnuté zo stola. Stačili dve hodiny na to. Čiže nestačí hovoriť jednotným hlasom za Európu. To nestačí. Musíme byť dobre pripravení, musíme dať komisii mandát viesť rokovania a nesnažiť sa prekrikovať sa 27 e, hlasami hlasmi a vlastne tým si mm, tým stratiť možnosť manevrovacieho priestoru. Jednoducho e, e, to nás presvedčilo. E, Cancún a Dagoja, to sú ďalšie konferencie, ktoré nás čakajú a mali by sme sa na to pripraviť. Čo sa týka, čo sa týka ICATu, tak eh, tam skutočne EÚ eh, eh, e nebola veľmi dôsledná ohľadom svojej pozície k tu nejakú a EÚ mm, e musí jednoznačne sa postaviť za zákaz lovu tuny. A musíme skutočne aj na pôde ICATu jednoznačne sa vyjadriť, inak skutočne e, stratíme akúkoľvek dôveryhodnosť. Musíme e, jednotným hlasom a rovnakým hlasom vystupovať na všetkých fórach a len tak presadíme náš cieľ, ktorý je v konečnom dôsledku ochrana biodiverzity. Ďakujem. Ďakujem pekne. V mene komisie Pán Bazil, chcete reagovať len veľmi rýchlo? Uh, thank you. Um... Ďakujem. Naozaj uh, Európskej únie a komisii to trvalo dlho a koordinovali sme ostatné uh, oblasti, uh, kde mali vplyv iné strany a musíme sa nad tým zamyslieť, ako sa zlepšiť v CITES a v nadchádzajúcich ostatných e, environmentálnych rokovaniach. Mm, netýka sa to len špecificky e, CITES. E, tieto rokovania mm, už aj predtým boli poznačené takýmto štýlom. Komisia nadalej vyvíja tlak na ratifikáciu pozmeňujúceho návrhu Gabarone čím Európska únia bude partnerom v CITES a môže teda argumentovať na základe legislatívy EÚ za e, pozíciu EÚ. No a samozrejme, že potrebujeme sa zamyslieť aj nad tým, ako presvedčiť škálu e, krajín, pre ktoré e, tieto druhy rýb a takisto aj v oblasti e, dreva je toto dôležité. Musíme teda e, vytvoriť sebareflexiu, aby sme osladili tú horkú medicínu pre krajiny, ktoré sa obávajú ekonomických dôsledkov mm, týchto krokov. Čiže tešíme sa na spoluprácu s parlamentom v tejto oblasti aj pokiaľ ide o ICAT. Komisár Pátočník sa toho zajtra dotkne tiež. Ďakujem. Euh, Dobre, ďakujem. Nie sú žiadne hm, hlasovania. chcete vystúpiť, ale len veľmi stručne, pani Detires. Um, ehm, <clears throat> áno, vzhľadom na to, čo sa stalo v Kodani, by sme sa mali z toho poučiť a jeden z dôvodov alebo problémov nie je len mať jeden hlas, potrebujeme ma aj zdravý rozum a zabezpečiť to, čo je aplikovateľné. Ale sme tu v oblasti voluntarizmu, sme veľmi idealistickí, ale ideme zlým smerom, pretože ideme vlastne opačne, ako ide svet Musíme byť oveľa reálnejší a uvedomiť si, aké sú stanoviska ostatných. Čiže e, naše e, naše návrhy majú určitý ekonomický dopad a takisto aj ich schopnosť prežitia, to musíme zvážiť. Pán Bill Newton. Ďakujem, pani predsednička, On veľmi stručne. Veľmi stručne hovorí pani predsednička. V predošlom mandáte uh, som bol súčasťou delegácie v, pre japonský parlament a e, už to nie som časťou tejto delegácie, ale zdá sa mi, že um, z pohľadu toho, čo ľudia povedali, keď idete do Tokia, tak nastolte túto tému e, s japonským parlamentom a s členmi tejto delegácie a nech sa nad tým zamyslia. pán Tanažesku. Zákaz medzinárodného obchodu s týmto živočíšnym druhom bol zamietnutý v Dohe. Bolo tam iba 20 hlasov za a 68 proti a 30 sa zdržali. Z dôvodu tohto nezodpovedného hlasovania eh, modroplutvý tuniak je znovu ohrozený vyhnutím a táto organizácia sa ukázala ako neschopná chrániť eh, tento živočíšny druh, aspoň doteraz. Počas e, plenárky vo februári v Štrásburku som položil otázku komisii a nechcel som um, spustiť uh, alarm. Nie sme tam uh, len preto, aby sme zlepšili situáciu, ale preto, aby sme mali návrhy, ktoré umožňujú aplikovanie týchto opatrení. Na nešťastie z dôvodu tohto hlasovania uh, sme, um, to bola bolestivá lekcia, my sme na to zabudli, ostatní to aplikovali. Pani Grostek, veľmi stručne, budem veľmi stručná, pani predsednička, ide len o to, že keď konštatujeme to, čo sa stalo v Kodani, čo sa stalo v Dohe, tak si môžeme povedať, že Európska únia je predsa len veľmi slabá, nedokáže e, sa nechať vypočuť na globálnej scéne. môžeme tu prijímať všetky možné rozhodnutia a pozície, ale inak nie sme vypočutí, nikto nás nepočúva a to len preto, lebo 27 členských krajín v radi, to je 27 pozícií a nie jedna pozícia EÚ. Takže skutočne musíme anticipovať čo najviac e, budúci vývoj, aby sme boli čo najpresvedčivejší v medzinárodných konferenciách. Ďakujem, pani Grostet súhlasíme. Podľa mňa môžeme súhlasiť s takýmto názorom. No a teraz prejdeme k téme, e, ktorá je veľmi taká obsažná. Ide o odpad z elektrických a elektronických zariadení. A slovo dám nášmu spravodajcovi, pánovi Florencovi, k tejto téme. Ja, Ďakujem pekne, pani predsedajúce. Ja by som bol veľmi rád, keby som ešte mohol niečo povedať ku Kodani, ale možno predsa len by sme mali pozvať eh, pána Debora, aby sme si povedali, čo presne v Kodani zlyhalo. V tejto snemovni je 5 alebo 6 rôznych názorov eh, na tento fakt, preto je to veľmi zaujímavé. Ale poďme teraz k otázke triple E. Ja som eh, predložil niekoľko pozňacích návrhov. Už e, v minulosti sme o tomto veľmi živo diskutovali. Aj na pozmeňovacích návrhoch sme videli, že v podstate kolegovia sa držia e, názoru komisie aj môjho návrhu doplnili, ešte oživili trochu samotný dokument, čo je nepochybne prínosné. Preto si myslím, že niektoré pozmeňovacie návrhy stoja za to, aby sme o nich diskutovali. Ja celkom iste si viem predstaviť, že by som ich mohol zohľadniť vo svojom návrhu, ak komisia potom sa vyjadrí k tejto stratégii a síce e, musíme si uvedomiť, že aby boli požiadavky reálne. Ja som veľmi jasne uviedol, že e, mám e, iné požiadavky na oblasť spôsobnosti, pretože táto oblasť musí byť presne zadefinovaná, musia byť stanovené konkrétne sektory a došlo ku konkrétnym výnimkám. Podľa mňa by sme mali otvoriť tento rozsah pôsobnosti, ale nemôžeme ho otvoriť až natoľko, že 50 tón alebo 100 tónový žeriav, ktorý je na stavbe, e, bude tiež zakomponovaný tohto systému EEE. E e. Musíme prijať iné výnimky. Podľa mňa je to reálne. Myslím si, že teda nápad otvoriť e, rozsah pôsobnosti je správny, ale e, musíme e, uviezť aj z tej výnimky, pretože inak by sa to celé zasypalo. No a druhá dôležitá vec pre, pre mňa je naďalej otázka uzatvárania ešte stále tých miest, kde je povolený nelegálny vývoz. To je zásadná otázka. Clá to je národnou úlohou, vieme, kde máme problémy, kde sú naše slabé miesta a máme povinnosť predkladať správy pre vývozcov, teda aby vývozcovia prekladali správy. E, niektorí e, to poňali ešte prísnejšie, o tom sa dá diskutovať isté, že ale ja si myslím, že ak chceme obmedziť nelegálny vývoz na hraniciach, musíme zaviesť e, isté konkrétne pravidlá a colníci, ktorí nemajú dostatočné informácie o postupoch z Bruselu, e, nebudú schopní zabraniť tomuto vývozu, ale myslím si, že už teraz sme na správnej ceste. Ďalej, čo sa týka otázky národného alebo európskeho povoľovania, už jedna otázka podľa mňa e, sa trochu zvrhla. Ja by som to nešťastné nariadenie, ktoré e, sa týka výrobcu žiaroviek v mojom volebnom vode, a ktorý je priamo na hranici s Holandskom, nemôže túto žiarovku predávať, aby ju nemusel ohlasovať vo všetkých 27 štátoch e, oddelenie, ehm, aby existovalo miesto v jeho krajine, e, kde sa prihlási a potom všetkých 27 členských štátov bude navzájom komunikovať, e, aby teda jedným prihlásením e, pokryl všetky členské štáty, e, či už ide o žiarovku, alebo televízor, alebo čokoľvek iné. Podľa mňa takýto bol aj návrh komisie. To isté platí aj pre otázku sťahovania z obehu a financovania. V tejto oblasti to nie je jednoduché, to si uvedomujem, ale predsa len rád by som pripomenul, že väčšina poslancov je za európsky, veľký európsky vnútorný trh a tiež za platné európske pravidlá v tomto smere. A nechápem, prečo práve v otázke starých európskych eh, zaria- elektronických zariadení by sme mali eh, upúšťať eh, od týchto platných pravidiel. Predsa len sú štáty, ktoré v tejto otázke sú už ďaleko vpredu, sú to takmer všetky e, severské krajiny, napríklad aj Rakúsko a sú tu aj iné krajiny, staré členské krajiny z ešte Európskej 12, z Európskej 9, ktoré majú skutočne veľmi zlé výsledky v tomto smere. Podľa mňa toto je dobrá možnosť posunúť sa vpred e, ďalej. A keď sa uzavrú všetky medzery, keď vývozcovia budú musieť dokázať, že tie prístroje, ktoré sa vyvážajú, skutočne aj fungujú, aj vtedy sa budú môcť vyvážať, tak e, tých 65 celkovej kvóty nebude probléma, ale ak e, táto konvica bude mať jednu alebo dve dierky, tak sa nebude dať naplniť, pretože z nej bude vytekať. Myslím si, že ak však dosiahneme tú úroveň 65%, tak sa nemusíme robiť starosti. Pripúšťam, že otázka toho, ako dosiahneme tú úroveň 65%, nie je ľahká. Napríklad eh, v severských krajinách eh, tam už tieto krajiny znamenali eh, dosť rozsiahly rozvoj. A keď povieme, že 65 e, výrobkov, ktoré sú na trhu, e, budeme považovať e, za významné. Napríklad v Bulharsku by to nebolo jednoduché, pretože ten obrad v pohyb výrobkov v týchto krajinách ešte nie je až taký intenzívny ako v iných krajinách. Napríklad s Nemeckom súvisia aj ďalšie kritérium, napríklad koľko elektrických prístrojov je skutočne v odpade. To e, je veľmi šarmatná definícia, ale mne bolo povedané, e, že kto presne to bude definovať, kto bude schopný presne uviesť, koľko elektrických prístrojov e, je skutočne v odpade. Bolo mi povedané, že napríklad Rakúsko by to mohlo vyriešiť E, dosť dôveryhodne, pretože tu čísla musia byť dôveryhodné, pretože e, firmy musia e, potom narábať s dosť vysokými sumami. Keď komisia dokáže povedať, áno, môžeme sa uberať aj iným smerom, ktorý by postavil nové členské štáty do lepšej pozície. Musia byť totiž to v lepšej pozícii. Ja by som s tým súhlasil, avšak musia mi vysvetliť, že to bude reálne. Napríklad pozňovací návrh e, se, pán kolegu Seversa, e, ten by som bol ochotný schváliť, e, ale musím vysvetliť, ako to bude fungovať. V Európe existuje systém DPH a systém prinašania výrobku na trh nie je až tak jednoduchý, ale či sa použité žiarovky dajú na skládku odpadov, alebo či ich budem skladovať doma v pivnici, alebo niekde inde. Na to e, mi by nedokážete odpovedať. E, musíme teda si skutočne povedať, do akej miery dokážeme presne vyhodnotiť počet starých e, elektrických prístrojov, ktoré sú v odpade. Ak sa nám to podarí, tak to bude jednoduchšie aj pre nové členské štáty a budú sa v tom lepšie vedieť orientovať. Ja by som s tým súhlasil. Čo sa týka financovania, v tomto jedinom prípade budem konzervatívny. Myslím si, že spoločnosť aj občan majú tiež záväzky voči nákladom na spracovanie starých prístrojov. Ja by som eh, by eh, rád odsunul to zberné miesto úplne niekam ďaleko. Podľa mňa aj občan musí prevziať istú časť odpovednosti. Mm, to je veľmi jasné stanovisko, s ktorým súhlasím, ale Občan to nemusí priamo platiť. V, napríklad v Nemecku to funguje tak, že mesta zbierajú staré prístroje e, zhruba raz do mesiaca, obchádzajú e, jednotlivé časti mesta a ja potom ako občan platím cez svoju mestskú časť a tiež cez príspevky kon- konkrétnej firme. Nemusíme sa teda vrácať k Noemovej arche, ale nemôžeme si ani uh, Um, navrávať, že tu niečo funguje zadarmo. Možno s tým všetci nesúhlasia, ale ja zdieľam takýto názor. E, ďalej sú tu prístroje, ktoré majú istú kvótu opätovnej použiteľnosti. Tu komisia e, túto kvótu, aj recyklačnú kvótu zjednotila. Ja s tým súhlasím, ale musím priznať, že sú argumenty aj sociálne skupiny, ktoré by to radi videli oddelenie. Myslím si, že 5 zhruba. E, takáto je tendencia. Teda 5 kolegov e, by to tak videlo, ale ak by sme takto postupovali, podľa mňa by bolo spravodlivé, keby sme mali aj odvahu povedať, že tie organizácie, ktoré chcú opätovne využívať tieto prístroje, musia e, mať e, prvotný prístup k týmto prístrojom, pretože nemôžeme len organizovať zber a potom pustiť niekoľko slonov do nášho porcelánu, pretože to by nás opäť vrátilo do problémov. Ak chceme sa držať nejakej kvóty opätovnej použiteľnosti, musíme zabezpečiť, aby tam platili konkrétne a presne stanovené preferencie. Toľko teda z mojej strany krátky súhrn. Bol by som veľmi nerád, keby pani predsedajúca Ehm, mi mala za zle, že príliš naťahujem čas. Veľmi rád sa vypočujem príspevky kolegov. Ďakujem. Florence für die Ďakujem pekne pánovi Florencovi za veľmi kompetentné zdôvodnenie niektorých eh, pozmenujúcich návrhov. Máme nejakých 15 minút k dispozícii, čiže v každom prípade málo. Tiaňovi spravodajcovia 2 minúty, ostatní po minúte. Wir lassen die Uhr laufen. Dank u voorzitter. Ik zal mijn best doen om binnen de tijd te blijven. Um... Ďakujem za slovo, hovorí pani Van Brent. Ako povedal spravodajca, je, je, eh, je eh, veľké množstvo pozmeňovacích návrhov a uh, s potešením eh, eh, konštatujem, že tá správa sa eh, veľmi vydarila a tým sa vlastne posilňuje návrh komisie a o to nám ide v tejto skupine. Sú však tu a tam miesta, ktoré by si podľa názho, nášho názoru žiadali trošku prísnejšiu formuláciu sme e, veľmi radi, že spravodajca je ochotný privoliť väčšiu mieru opätovného využívania takýchto zariadení. Ide o to, aby e, všetci e, aktéry v rámci toho reťazca opätovného použitia, aby boli zaangažovaní v procese už v skorej fáze. Sme radi, že je tomu spravodajca naklonený a vlastne, e, ak hovoríme o opätovnom použití, tak musí byť dostatok informácií o e, príslušných zariadeniach. Ďalšia vec, ktorú musíme prebrať s ďalšími skupinami a určite aj s komisiou, sú tie e, hlavné ciele, ktoré si vytyčujeme, ako ich chceme naplniť. prebieha diskusia o produktoch, ktoré boli uvedené na trh. alebo sa zaoberať len otázkou e, tých zariadení, ktoré skončili ako odpad. Moja skupina e, sa týmto už zaoberala a a e, vlastne dohodli sme sa, že EEA, aj Digital World, aj SASET. To sú skutočne e, zložky, organizácie, ktoré si treba získať, ktoré by mali byť našimi partnermi pri e, koncipovaní e, týchto návrhov. Ešte by som sa chcela dotknúť e, e, drobných zariadení, ktoré sú dôležité nie len z hľadiska každodenného používania, ale aj z hľadiska e, odpadu, ktorý generujú elektrické nástroje, zubné kevky, mobilné telefóny. To sú veľmi užitočné vecičky, ale predstavujú veľa odpadového materiálu a e, smernica by sa mala e, zaoberať aj týmito drobnými zariadeniami a na tieto by sa mal vzťahovať osobitný cieľ. Mali by sme sa venovať nielen montáži, ale aj spracovaniu odpadu z týchto zariadení. E, potom sa treba zaoberať aj otázkou e, zodpovednosti za produkty. Čo mám na mysli? Povedzme, že máte dva počítače. E, jeden, by, jeden je vyrobený tak, že bude ľahko recyklovateľný. To by znamenalo, že ten produkt by mal byť aj cenovo výhodnejší aby e, prioritne po ňom siahol spotrebiteľ. To by sme e, mali skutočne vyzdvihnúť na príslušných miestach v smernici. Ešte jedna posledná poznámka. Bolo predložených viacero pozmeňovacích návrhov a nepochádzajú z nášho stola a týkajú sa slnečných kolektorov, slnečných panelov. Ja rozhodne som za túto technológiu, ale nie som si istá, či by mali požívať výnimku, teda nespadať po túto smernicu. Určite by mali byť formulované e, jednoznačné režimy upravujúce zberu e, upravujúce zber takýchto solárnych panelov. Teraz Chris Davis za liberálov. Ďakujem za slovo. Spojené kráľovstvo e, rad e, sníva, rado sníva o tom, že je dobre, pri, je dobre v implementácii európskej legislatívy. E, je to len sen, pretože tú víziu, ktorú majú zďaleko, zďaleka sa nestotožňuje s realitou legislatíva z, z Bruselu príde do Londýna a tí ľudia v Londýne to považujú ako niečo mimozemské a skutočne uvažujú o tom, e, uvažujú o tom, či v niektorom štáte sa už implementuje táto legislatíva. A veľmi často u nás dochádza k tomu, že sa vymýšľa už vymyslené, už niečo, čo sa realizuje. E, to sa týka aj tejto legislatívy. Všetci sme odsúhlasili e, zodpovednosť, ktorú znáša primárny výrobca. A my e, akceptujeme, podporujeme tú zásadu, aby výrobcovia je to formulované tak, že členské štáty zabezpečia, aby e, výrobcovia, respektíve tretie štáty vystupujúce v ich mene musia podniknúť určité kroky, aby splňali náležitosti legislatívy, recyklácia, opätovné použitie. Čiže si je tam uvedené výrobcovia alebo tretie štáty konajúce v ich mene ale chýba tu akési, eh, akési adresné oslovenie eh, výrobcov. V Spojenom kráľovstve to vyzerá tak, že ktokoľvek môže zbiera, zbierať odpad a ak dojde k nejakému problému alebo vznikajú nejaké náklady, tak tie sú potom prenesené na výrobcu bez ohľadu na to, či je to nákladovo efektívne. Spravodajca by mohol e, urobiť jednoznačný výklad, možno vďaka e, lepšej definícii, aby to boli tretie strany alebo tretie štáty, ktoré e, konajú v mene výrobcov, by, by to mali byť také tretie strany, ktoré odsúhlasia výrobcovia, aby tu nedochádzalo k exploatácii výrobcov a ich zodpovednosti. Musíme ďalej dbať o to, aby pri schválení tejto legislatívy sme sa vyhli vývozu, niekolemu vývozu odpadu do zámoria. Karl Heinz už konštatoval, že by malo, eh, um, že predpokladom vývozu, vývozu nejakého produktu by malo byť overenie funkčnosti toho výrobku. E, skutočne niekto by mal e, niesť zodpovednosť za preukázanie toho, že produkty určené na vývoz sú funkčné, aby nedochádzalo k vývozu odpadu. Karl Heinz má teda pravdu v tom, že predpokladom exportu takýchto zariadení alebo e, výrobkov je funkčnosť. Ďakujem. A mm, ďalší rečník. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ako sme už povedali eh, minule, eh, revízia smernice je významnou príležitosťou zlepšiť ekologický aspekt už na úrovni plánovania. No a takto sa snažíme internalizovať externé náklady. To nebolo prípadom existujúcej smernice. Máme množstvo pozmeňujúcich návrhov tentokrát a mali by sme využiť túto príležitosť na zlepšenie veci. Myslím si, že by sme mali ešte lepšie produkty, keby sme sa pozreli na tieto oblasti. V prvom rade treba zabezpečiť to, že je tu princíp zodpovednosti výrobcu a že sa bude rešpektovať, aby sme sa mohli pozrieť na náklady počas celého životného cyklu výrobku. Po druhé, musíme byť ambicioznejší v oblasti zberu a po tretie, 5-percentný cieľ, pokiaľ ide o opätovné použitie to, toho, čo my toho, toho, čo chceme a zabezpečiť, aby tu neboli úniky pokiaľ ide o regulovaný dodavateľský reťazec a zabezpečiť to, že situácia ohľadom nanomateriálov sa tiež zlepší. E, ideme teda týmto smerom, ale ešte stále sú tu oblasti, ktoré by sa dali zlepšiť a preto tu máme toľko pozmeňujúcich návrhov. Najskôr musíme zdôrazniť zodpovednosť spotrebiteľov a skutočnosť, že distribučný reťazec a aj e, miestne vlády, e, miestne samozprávy sú zodpovedné. Nie je to len otázka náhrady e, starého za nové, mali by tu byť špeciálne miesta pre uskladňovanie takýchto produktov. A to by sa malo aplikovať na určité objemy, na určité rozsahy v rámci distribučného sektora. Členské krajiny by tiež mali poskytnúť e, finančné krytie miestnym samozprávam preto, aby sa zlepšilo verejné povedomie o zberných systémoch. Toto e, sa žiada v oblasti financovania, aby sme zabezpečili e, zber priamo z domu. A toto je spôsob, jeden zo spôsobov zlepšenia našich recyklačných cieľov, tak aby sme znížili objem odpadov na skládkach, zvlášť e, malých e, e, zariadení, malých elektronických zariadení. A nestačí pozerať sa iba na objemy, ktoré idú na recykláciu. Musíme mať jasnú predstavu toho, koľko vecí e, končí v tomto systéme zberu v ohľadom opätovného použitia. Tak tu máme rozličné situácie. Hovorí sa tu o prioritách pre opätovné použitie a recykláciu aby sme znížili uh, objem zariadení, ktoré skončia v spaľovniach. A tiež musíme e, mať schopnosť e, zistiť, aké sú rozličné toky, aby sme videli, koľko, aký objem vstupuje a vystupuje z týchto cyklov v rámci teda daných reťazcov. Myslím si, že Európsky parlament by mal stimulovať členské krajiny, aby zlepšovali svoje plány, e, pokiaľ ide o zber opätovné použitie a toto by malo byť právne záväzné. Ehm, teda táto oblasť by mala byť právne záväzná. Ďakujem. Julie Gering. Ďakujem, Julie Gering. Thank you, chairman. Ďakujem, pán predseda. Budem stručná. V pozmeňujúcich návrhoch je zmetok, ktorý vyplýva z rozličných zberných cieľov, ktoré navrhujú ísť rozličnými smermi. Ja som sa pozerala na toto s veľkým záujmom a chcela by som uh, v mojom pozmenujúcom návrhu zdôrazniť, že túto príležitosť treba využiť na to, aby sme nie aby sme mali e, rozličné zberné ciele pre rozličné typy zariadení. E, toto bude zmetočné, je tu veľmi veľa typov produktov, a tie sa vracajú v rozličných objemoch naspäť. Niektoré sú vyhodené na smetisko, niektoré sa recyklujú. Prečo? potrebujeme v nariadení spôsob, ako toto vyriešiť a na to by sme sa mali, nad tým by sme sa mali zamyslieť a spýtať sa komisiu na reakciu, myšlienku rozličných úrovní, rozličných kategórií, kategórií pre našu legislatívu. Tiež by som chcela túto tému e, správania sa spotrebiteľov rozvinúť trochu ďalej a zdôrazniť dôležitosť e, toho, že potrebujeme mať jasnejšie informácie pre spotrebiteľa, ešte stále nie je jasné, či spotrebitelia chápu svoju zodpovednosť. Nemyslím si, že to jasne chápu. V rozličných členských krajinách tu by to malo byť ošetrené a tiež by sme mali otvoriť možnosť stimulovať spotrebiteľov, aby zmenili svoje správanie. Je dobré, že hovoríme o zodpovednosti spotrebiteľov, súhlasíme s tým, ale ak spotrebitelia sa zodpovedne nesprávajú, tak nie preto, že sú zlí, ale zrejme preto, že nechápu, ako e, sa zodpovedne správajú, nechápu, ako systém funguje, ako dosiahnuť ten rozdiel, čiže musíme im dať informácie a cestovnú mapu, ak chcete, ako zmeniť svoje správanie. Nielen povedať im, že toto je dobré. A je tu množstvo pozmeňujúcich návrhov k tejto správe, ktoré by nám umožnili toto dosiahnuť. Chcela by som len na záver povedať, že nejde len o stanovenie cieľov, ale ide o inteligentné ciele a zabezpečenie toho, aby boli pružné a uskutočniteľné. Thank you. Sabine Wilz. Ďakujeme. Sabine Wilz. My máme 10 pozmaňovacích návrhov s tým celom, aby skutočne čo najviac starých zariadení bolo zozbieraných a predy s tým, že to bude vyvážané a to by bolo na škodu e, e, ľudí aj e, životného prostredia. Dotknem sa niekoľkých pozmaňovacích návrhov, čo sa týka 65-percentnej hranice zberu vyrobených zariadení, vychádzajú z váhy. Návrh e, je taký, že ten e, výrobca by mohol vlastne dosiahnuť túto kvotu tým, že zozbiera len veľmi ťažké zariadenia, práčky, ale nebo a tým pádom môže zanedbať zber povedzme drobnej elektroniky, e, MP3 prehrávačov a tak ďalej. A pričom tieto malé zariadenia by mohli obsahovať viac škodlivých látok. E, zdá sa, že na, to, na toto nebola dostatočná reakcia e, preto sme e, navrhli, aby e, tá kvota bola 85 a aby to bolo členené podľa kategórií zariadení. Opäť to percento vychádza z váhy. Ďalej, čo sa týka informačných a komunikačných technológií, Väčšina zariadení tohto druhu veľmi rýchlo je zahadzovaných, vymienianých za novšie vzhľadom na veľký technologický pokrok. Tieto zariadenia eh, IKT eh, eh, vlastne mm, ich rýchla obmena vedie k tomu, že výrobcovia vyrábajú čo najľahšie zariadenia, aby sa zmestili do e, kvót. Mali by sme sa snažiť o dosiahnutie väčšieho úspechu. Aj tu chceme, aby výrobcovia znášali zodpovednosť za, svoju, za svoje produkty, aby v plnej miere zodpovedali e, e, za, za zber spracovanie odpadu z týchto zariadení, aby aj náklady za to znášali skutočne treba zvážiť ako sa to bude realizovať? Okrem tej možnosti zorganizovať zber prostredníctvom obcí sú aj iné možnosti. Potom máme ďalší pozmeňovací návrh, ktorý sa zameriava na e, e, mechanické spracovanie takýchto zariadení už počas prvého procesu zhodnocovania odpadu zo zariadení nemusí dôjsť k odstráneniu škodlivých látok. Preto treba sa zamerať na také postupy, ktoré by zabezpečili e, také rovnomernejšie odburávanie týchto škodlovín. E, my sme za to, aby sa, aby sa uprednostňovalo lisovanie a, a, a šrotovanie a takýmto spôsobom e, sa ten materiál by lepšie rozdrobí. Ďakujem pekne Dve minúty, Richard Sebers. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem pogratulovať Karl Heinzovi eh, za vynikajúcu správu. Myslím si, že preukázal eh, duch spolupráce a skutočne neobmedzil sa len na hranice frakcií, frakcie. Eh, súhlasím s ním do bodky témer vo všetkých ohľadoch, okrem nejakých drobností. No a on je skôr taký vizionár, ja som zase veľký pragmatik politik. On viackrát sa zmenil, e, zmienil o Rakúsku. E, skutočne Rakúsko má pomerne dvomyselný systém a e, prostredníctvom tohto návrhu by sa dostali do praxi veci, ktoré skutočne naražajú na problém pri praktickom uplatňovaní. V teórii vyzerajú dobre, dobre, ale zatiaľ nie sme dostatočne zrelí na to, aby sme ich v praxi uplatňovali. E, Karl Heinz síce vyzvihol určité, e, určité schopnosti Rakúska a skutočne si treba uvedomiť, že e, zatiaľ to, to, to povedomie nie je dostatočné a poukázal na to, že zodpovednosť znášajú výrobcovia, respektíve e, tretie strany, ktoré vystupujú v ich mene a e, Karl Heinz žiadal o to, aby vlastne e, s touto, s touto určenou treťou stranou aj súhlasili výrobcovia. No to treba trošku, trošku dopracovať. Ja súhlasím s tým limitom 65%, ale z čoho to vychádza? Z čoho to vychádza? E, možno by bolo dobré prehodnotiť toto kritérium, e, možno by sme mohli e, uplatniť iný, iný systém, napríklad vychádzať z toho, koľko je účinnej elektronickej látky v tom e, zozbieranom, e, e, zozbieranom odpade z elektrických elektronických zariadení. Porosím komisiu o to, aby skutočne pri príjmaní a, a vypracovaní nejakej legislatívy boli aj účinné mechanizmy vynúcovania práva uplatňovania legislatívy zo strany členských štátov. Ďakujem. Ďalší rečník, pán Skila Kakis. Skutočne je to veľmi komplikovaná záležitosť e, a musím povedať, že tá správa je veľmi dobre vypracovaná, aj pozmeňovacie návrhy sú tam zaujímavé, aby som chcel pridať ďalšie dve drobnosti. Poprvé, aby malo obchod aby malo obchodu sa pomohlo pri zbere drobných zariadení, aby sa urobila aj osvetová kampaň na nich e, zameraná. E, teda treba sa zamerať aj na veľké firmy, aj na malé, stredne veľké firmy. Treba skutočne e, pozdvihnúť to povedomie, robiť osvetu ohľadom potreby, potrebe zberu. Tam skutočne to povedomie pokrivkáva. Druhý návrh, ktorý mám, sa týka schopnosti členských štátov zaviesť do života ďalší systém hospodárny, hospodárneho nakladania s elektronickým a elektrickým odpadom. a predovšetkým e, sa zamerať na tie situácie, keď e, v tom odpade e, zostáva ešte veľa peňazí. Výrobcovia vlastne nedostávajú naspäť tento odpad a ten odpad končí za hranicami EÚ. Potrebujeme nejaké ekonomické stimuly pre výrobcov, aby sa zaujímali o tento odpad a to je pozmeňovací návrh 201. Ja som chcel upozorniť na tieto dva pozmeňovacie návrhy z tej veľkej kopy. Ďakujem. Ďakujem aj vám. voorzitter. Uh, uh... ja, en, eh, Ďakujem pekne, pani Merkis. Áno, skutočne toto je dobrý nástroj a Chcela by som počiaknúť, že to, čo je dôležité, je mať dobrý cieľ, ale aj to, že musíme byť reálni a teda súhlasím s pani Van Brentner ohľadom solárnych panelov a toho, ako zapadajú do tohto nástroja. Chcela by som prejsť niekoľko bodov. Podľa mňa je pre toto nariadenie veľmi dôležité, aby aby sa zefektívnil manažment riadenia alebo riadenie odpadov a spôsob, ako tieto hory odpadu spracovať. Musíme mať kampane na to, aby si ľudia uvedomili dôsledky ich e, svojich nákupov a aby sme mali dobrý odpadový e, systém riadenia alebo systém riadenia odpadu. Nejde len o zodpovednosť e, výrobcu, ale aj o zodpovednosť spotrebiteľov. Toto sa týka princípu e, snečisťovateľ plátca. Tu by mal byť teda, mali by tu byť obe strany. Opätovné využitie odpadu a sústredenie sa na obmedzené zdroje. Toto by malo byť dané do popredia a tiež e, prepojenie s ekodizajnom. E, môžete mať 100% recyklovateľnosť, ale to znamená, že sa to musí urobiť už na, na, alebo vo fáze dizajnu, teda že materiály, ktoré sa použitia, e, budú 100% opätovne použité. Táto politika môže byť úspechom len vtedy, keď sa skoordinujú všetky pravidlá, inovácie, ekodizajn, a opätovné použitie. Potom tu musí byť ešte účasť aj spotrebiteľov. Ďakujem. Eli- Elizabeth Aka. A Gardini, nech sa páči. Len veľmi stručne, pán predseda, pretože väčšina z tých dôležitých vecí tu už oznela. Situácia v teréne alebo v reál, reálna situácia je veľmi komplikovaná. Chcela by som sa sústrediť na tri body. Najskôr e, zodpovednosť výrobcov, e, a od výroby po tú odpadovú fázu. Tu je veľmi dôležité vyvinúť ten správny e, tlak. E, výrobca je zodpovedný a ostatní v rámci toho reťazca menej. Pre nás je dôležité vedieť, aké sú tie nelegálne toky mimo EÚ do sveta, teda do, do okolia a veľmi veľa bude závisieť od toho verejného e, povedomia a o to by sme sa mali snažiť, ak chceme dosiahnuť nejaké významné výsledky, aspoň pre niektoré kategórie, ktoré sú e, ťažšie kontrolovateľné. Podľa mňa si musíme uvedomiť, že členské krajiny sú zodpovedné za e, zberné cieľa a ich dosahovanie. Oni sú tí e, kompetentní a musia urobiť to, aby všetci boli e, zaangažovaní v tomto procese. No a tretia vec, tiež dôležitá, je to, že ak sa pozrieme znovu na škálu alebo rozsah tohto návrhu, tak musíme začať tým, že sa pozrieme na dopad tejto smernice. Musíme mať analýzu dopadu. Sú to rozličné kategórie, niektoré z nich si, za, si zasluhujú aj zvláštnu pozornosť. Ďakujem, Viktorio Prody. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem spravodajcovi za jeho správu, ktorá podľa mňa je veľmi dôležitá. Len niekoľko komentárov, ak dovolíte z tých e, kontaktov so výrobcami, ktoré som mal, som pochopil, že je tu veľký záujem o otázku celkovej zodpovednosti za produkt. A to je podľa mňa e, zásadné. Sú tu paralelné prepojenia, ale riziko vždy e, spočíva v tom, že ľudia si vyberú len tú čerešničku na torte a obsah e, zostane bokom. Čiže výrobcovia majú špeciálnu zodpovednosť a, a to musí byť v centre nášho záujmu. Toto je ten najdôležitejší bod. No a po druhé, súhlasím aj s tým, že pokiaľ hovoríme o otázku malých elektronických e, zariadení, ako sú napríklad lampy, tieto musia tiež podliehať zberu, ale na to, aby to tak bolo, zodpovednosť e, je na maloobchodnom sektore. Ja ako aj ostatní sme mali pocit, že solárne panely by mali byť oddelené. Tu sme hovorili o fáze 20 rokov. Mm a chceme dosiahnuť situáciu, kedy výrobca bude mať určité stimuly, aby mohol urobiť tú svoju časť práce, pokiaľ ide o opätovné použitie a zber. A je to veľká oblasť, ale tá si vyžaduje oddelený režim. Ďakujem pekne, François Grostet. Ďakujem pekne, pán predseda. K správe Florence, e, tak tu je jeden problém a ten spočíva v definícii výrobcu. Výrobca musí zaregistrovať svoj výrobok v realite. Je to jeho odpad, pretože výrobca po použ- výrob- výrobok po použití sa stane odpadom a výrobca teda musí sa zaregistrovať v členskom krajine, kde sa jeho výrobok stane odpadov, teda tam, kde dá produkt výrob, e, spotrebiteľovi a potom sa z toho stane odpad. Pretože inak by sme pripustili, že hoci máme slobodu pohybu výrobkov na európskom trhu, tak umožníme aj voľný pohyb odpadu a to nechceme. Čiže je dôležité, aby definícia výrobcu bola národnou definíciou pretože inak e, tu vznikne riziko odpadovej turistiky. Návrh komisie sa mi zdá veľmi e, delikátny, pretože dôsledkom bude, že kvalita výrobcu bude pridelená ekonomickému hospodárskému subjektu, ktorý vstúpi na európsky trh a toto vôbec nekorešponduje e, v situácii v členskom štáte, kde si spotrebiteľ kúpi tento produkt. Čiže toto sa mi zdá byť dôležité, teda tento príspevok, systém opätovného použitia a zberu. Tu musíme informovať občanov o všetkých bodoch zberu, aby tento občan mohol svoj použitý produkt doniesť na takéto miesto. Musíme brať do úvahy aj v kalkulácii nákladov na zber e, e, to hľadisko, že tieto výrobky sa budú zberať preto, aby sa opätovne použili. Čiže toto som vám chcela povedať a k nasledujúcej e, správe tu je dôležité mať špecifické e, výnimky. Hovorili sme medzi iným o, o obnoviteľných zdrojoch, o solárnych paneloch e, tiež. Ďakujem. Posledný rečník je pán Boguslav Sonik. Dziękuję panu mm, sprawozdawcy, że uwzględnił nasze prośby o... Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj spravodajcovi. Myslím si, že je dôležité nezabudnúť na to, že v súvislosti s zbernými miestami sú krajiny, ktoré nie sú na tom až tak dobré ako ostatné a musíme ich podporiť a nezabúdať na, ni- na nich. Nezabúdajme, že e, v našich podmienkach e, prebieha zahraničný pohyb a sú to aj ďalšie aspekty, na ktoré nesmieme zabúdať. Napríklad, čo sa týka celej tejto oblasti. Keď máme konkrétne ciele, ktoré sa týkajú výrobcov, otvoríme možnosť zneužívania. Ehm, ľudia sa stanú iba položkami na faktúre a to je nedostatok tejto legislatívy. Nevieme, či komisia si je istá, že bude schopná zabezpečiť, aby systémy kontroly, ktoré sú zavedené, aby zabránili trestnej činnosti, pre ktorú tu vzniká priestor. Vieme, že eh, je tu niekoľko desiatok strán, mm, ktoré sa týkajú implementácie eh, v Polsku, čo sa týka zberných miest. A musím povedať, eh, že som trochu znepokojený, pretože ciele sme stanovili, ale Ocitáme sa v situácii, kde všetko je iba na papieri a v skutočnosti je všetko úplne inak. Komisia úplne stratila prehľad o tom, čo sa deje priamo v teréne v členských štátoch. Ďakujem. Teraz ešte predtým, ako dám slovo komisii, by som sa rád opýtal spravodajcu k pozňacím návrhom 27-28, že výrobca má prevziať náklady. Mm, tieto dva pozňovacie návrhy som nepochopil, pretože keď sa pozrieme na e, priemysel, um, konkrétne príklady tam, e, komisia má do roku 2014 vypracovať e, konkrétny návrh a tam sa má preveriť, či 80 85 fotovoltaických článkov sa dá recyklovať alebo nie. Poukázalo sa to na to, že tieto produkty e, vydržia zhruba 20 až 25 rokov, teda v roku 2014 ešte nebudeme mať čo napísať do tej správy. Podľa mňa no, zhruba 2034 e, to by mohol byť vhodnejší rok na vypracovanie správy. Možno by si komisia mohla stavovať trochu reálnejšie ciele Pani Kadina Fas za komisiu e, by sa mohla vyjadriť a potom správodajca dostane slovo ešte na záver. Komisia, nech sa páči, na 3 minúty. Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci. My sme si prečítali všetky pozmeňovacie návrhy v rýchlosti s veľkým záujmom a rôznorodosť návrhov počiarkuje komplikovanosť tejto legislatívy. Taktiež nám to však dáva náhľad do úsilia parlamentu pracovať na tejto legislatíve. Myslím si, že pozmeňovacie návrhy vnímame v tom svetle, že podporujú tie zásadné body návrhu komisie. ktorý sa zameriava na prepracovanie danej smernice. Podľa mňa je potrebné tu raz niekoľko aspektov. Poprvé, potreba znížiť e, podštandardné zaberanie sa elektrickým a elektronickým odpadom, ďalej zvýšenie kontroly a monitorovania, najmä zabraňovanie nelegálnemu prevozu zariadení a odpadu elektrického a elektrického charakteru, najmä do krajín, kde by sa tento odpad neznehodnocoval v súlade s našimi eh, pravidlami. Ďalší aspekt, ktorý sa dnes zvorazňoval, je potreba ambicióznych zberných cieľov, to oceňujeme, ale zároveň musí to byť cieľ, ktorý bude reálny a ktorý sa prispôsobí realite jednotlivých členských štátov. Podľa mňa je dôležité vylepšiť situáciu vďaka tomuto nástroju a aj v tomto smere sa budeme snažiť. ocnilo tu niekoľko pripomienok k cieľu, ktorý bol stanovený na úrovni 65 je to teda zberný cieľ, tak to bolo v návrhu komisie my sa domnievame, že 85 vytvoreného odpadu to by bol vhodný doplnok k nášmu návrhu, to znamená 85 um, tovaru, ktorý je uvedený na trh, teda odpadu, ktorý je, um, vzniká v dôsledku toho. A zároveň by som zdôraznila, že aj viacerí poslanci dôraznili, že je potrebné vytvoriť harmonizované metódy na monitorovanie e, takýchto cieľov. Z našej skúsenosti e, v implementácii vieme, že na toto je potrebné sústrediť, teda budeme potrebovať mandát v postupe komitológie na to, aby sme sa zameriavali na harmonizačné opatrenia na dodržanie tohto cieľa. Ďalej, čo sa týka zavedenia rozličných cieľov, najmä pre malé e, elektronické prístroje, napríklad zubné kevky. Cieľ, ktorý e, sa zameriava na množstvo zozbieraného odpadu, je kľúčovým bodom tohto návrhu. Musíme e, zabezpečiť, aby sme neznížili našu úroveň cieľov, ale zároveň si musíme uvedomiť, že v členských štátoch sú odlišné okolnosti a to je potrebné zohľadniť v stanovovaní cieľov No to sa týka predovšetkým niektorých problematických e, odvetví. My navrhujeme, aby konkrétne ciele, ktoré sa týkajú napríklad zariadení na ochladzovanie a zmrazovanie, to by malo byť prepojené z e, rokom 2012. E, Vtedy by sme vypracovali správu, v ktorej by sme mohli navrhnúť takéto opatrenie zariadenia na chladzovanie a zmrazovanie no možno nie sú až také akutné v ponímaní niektorých poslancov, ale mohli by sme e, ich zakomponovať do kategórie ako napríklad žiarovky, ktoré obsahujú ortuť alebo iné druhy elektronických zariadení. Rada by som ešte zdôraznila význam pozmeňovacích návrhov, ktoré sa zameriavajú na hladké fungovanie vnútorného trhu. Myslím si, že v tomto kontexte aj zníženie administratívnej záťaže je potrebné spomenúť. V tejto oblasti najmä pozmeňovacie návrhy v súvislosti s článkom 16 o registrácii informácií a predkladaní správ. E, to je tiež v súlade s našou definíciou. My sme presvedčení, že články 3 a 16 sú zásadné na e, dodržanie zníženia administratívnej záťaže. To je jeden z našich hlavných cieľov. Keď sme sa pustili do tejto práce v oblasti revízií, my sme nadobudli dvojem, že množstvo poslancov súhlasí s týmto cieľom. Teda pozmeňovacie návrhy, ktoré boli predložené, považujeme za návrhy, ktoré sú zamerané na dodržiavanie a na dosiahnutie tohto spoločného cieľa. E, nová legislatívna daň by mala ukončiť neharmonizovanú legislatívu v postupoch v členských štátoch. Ďalej po druhé, mali by sme ukončiť požiadavky platiť viackrát e, za odpadové spracovanie toho, ktorého výrobku No a v neposlednom rade by sme mali ukončiť postupy niektorých členských štátov, ktoré požadujú vytvorenie e, legálneho sídla pre každý jeden výrobok, ktorý je umiestnený na trh. A týmto sa dostávam e, k záveru e, svojho vystúpenia. Ďakujem ešte raz za vašu pozornosť. Thank you very much. Ďakujem pekne. Teraz by som poprosil eh, pána Florenca, aby sa obmedzil na tri minúty. Ešte stále máme pred sebou správu eh, Jill Evansovej. Eh, áno, tu jedna kolegyňa sa vyjadrila v prospech kvoty 85 a dve, dve najúspešnejšie štáty majú ťažkú hlavu aj zo 65%, čiže vidíte, sú to veľké rozdiely. E, e, Nemecko a Rakúsko hovorí 65% e, je, je tak maximum a pritom to sú štáty, ktoré sú najúspešnejšie s nakladaním s elektrickým a elektronickým odpadom. Uh, No ale to najdôležitejšie, i najdôležitejšie je štandardizácia a aparátov mechanizmov spôsobu financovania. Napríklad definícia v Rakúsku aj v škandinávskych štátoch ohľadom zberného miesta je jednoznačná. A napríklad susedia, kra, susediace krajiny Rakúska nemajú žiadnu definíciu. A takže nie sú tam ani znalosti o tom, kto zber, ktorý zber eh, eh, skutočne pre nás je dôležité je to, že ten, ktorý eh, hospodári so šrotom, musí, môže kľudne byť aj zberným miestom, ale musia o tom byť presné informácie, musí to byť ohlásené a tak ďalej Myslím si, že nechceme e, robiť kukučie hniezda, chceme mať jednoznačne veci e, upravené. A z čoho budeme vychádzať? Tí, ktorí vlastne uvádzajú na trh, alebo tí, ktorí e, vlastne sa zaoberajú zverom toho odpadu. Čo sa týka solárnych panelov, domnievam sa, že daný sektor je schopný e, sa obhájiť, že na správne hospodárenie nepotrebuje európsku legislatívu. E, ja žiadam o to, aby bol im udelená trojročná lehota, aby všetko sa zdokumentovalo a, mm, a, a po troch rokoch, keď nás nepresvedčia, tak automaticky by mali začať spadať pod túto legislatívu. Tie tri roky v nech si požívajú výnimku. takýto návrh existuje. Môj dlhoročný priateľ spomedzi liberálov Chris Davis, on požaduje pevne stanovené, pevne stanovené zberné e, miesta, alebo tých, čo zbierajú odpadov. No to teda nie je veľmi liberálne. Musím povedať, že je to pravý opak a talianská kolegyňa e, je veľmi liberálna, nediktujte, kto má čo robiť, ale stanovte kritéria, kto splní kritéria, môže byť zberným miestom, môže zbierať takéto zariadenie, také, odpad z takýchto zariadení e, preto som si povedal, že nebudem meniť to, to znenie. Ja som zväčša ten, ktorý útočí na komisiu, ale pokiaľ hovorí rozumné veci, tak môžeme to tak nechať. Ďakujem pekne. Budeme eh, hlasovať 4. mája eh, na pôde tohto výboru ohľadom tejto dôležitej správy a na junovom plenárnom zasadnutí. Dúfam, že e, stihneme to odhlasovať pred e, letnou prestávkou. Teraz prejdeme e, Prejdeme na správu Jill Evans. To sú nebezpečné látky v elektrických a elektronických zariadeniach. Snaha obmedziť ich požite, po, používanie. Udelujem slovo spravodajkyni a rovno jej hovorím, že máme málo času. Thank you, Chair. I think I, I probably can. Ďakujem, e, e, pán predseda. Pokúsim sa byť veľmi stručná. E, viacerí kolegovia v predošlej diskusii hovorili, že je potrebné, aby ten odpad z tých elektrických elektronických zariadení bol recyklovateľný. Teda je dôležité vedieť, aké sú tam látky. Dostali sme 339 pozmeňovacích návrhov e, k tejto správe. Zatiaľ neboli všetky preložené do úradných e, jazykov a ja som dostala e, plnohodnotnú anglickú verziu textu až dnes. Takže potrebujeme ešte čas na to, aby sme sa s tým oboznámili, aby sme si objasnili, v čom sa stotožňujeme so znením a kde sa odchylujeme od neho. Ja skutočne nechcem príliš zdržiavať, ale mám v úmysle prediskutovať tento dokument s kolegami, dosiahnuť eh, aké také dohody a pokročiť v práci. Ja by som chcela eh, vám, eh, vám upozorniť na objemy odpadu Malo by to e, narásť na 12 miliónov tón v roku 2020. Snahou tejto smernice bolo obchádzať, e, pardon, obmedzovať odpad, ktorý obsahuje nebezpečné látky. O toto, o toto je snaha na globálnej úrovni, takže ja skutočne mm, zásadne podporujem snahu komisie, aby e, mechanizmus bol zrozumiteľnejší, účinnejší účinnejší a aby sa aj dôslednejšie presadzovalo. Viem, že mnohé členské štáty majú majú e, veľmi pokrokovú legislatívu, napríklad už úplne zakázali používanie e, e, zariadení alebo látok, ktoré majú, splňajú účel protipožiarnej ochrany a obsahujú bromidy. Domnievam sa, že všetky e, e, elektrické a elektronické zariadenia e, by mali spadať po túto smernicu, okrem tých, ktoré budú explicitne vyňaté. Len tak zabezpečíme dostatočnú mieru právnej istoty. Ehm, ja som si zbežne pozrela pozmeňovacie návrhy. Zdá sa, že veľa z nich e, podporuje takýto, takéto smerovanie, ale je dosť pozmeňovacích návrhov, ktoré sa týka výnimiek súvisiacich so spôsobom prepravy alebo týka sa e, veľkoobjemových e, blokov, ktoré sú inštato, inš, inštalované E, a je aj pozmeňovací návrh, ktorý hovorí o tom, že ak nejaký produkt je vyňatý spod rozsahu pôsobnosti tejto smernice, tak či onak e, vlastne výrobca nesie zodpovednosť za prípadné poškodenie životného prostredia prostredia. Je tu určitá korelácia s, so smernicou VEE e ohľadom solárnych panelov, či by to malo spadať alebo nemalo spadať pod túto smernicu a samozrejme sa uvažuje o tom, že obnoviteľné te technológie, no, technológie, ktoré využívajú obnoviteľné energetické zdroje, by mali byť vyňaté spod tejto smernice. Ja som skôr obhajkynia toho, aby to bolo dočasne vyňaté. Toto je ale veľmi dôležitá vec. Leží na srdci mnohým člen, eh, členom výboru ďalej využívanie eh, kartuši z tlačiarní, e, potreba ich opätovného použitia. Verím, že sa nám podarí e, tieto otvorené otázky vyriešiť kompromisom. Aký je vzťah e, medzi týmto, touto smernicou a, a nariadením REACH. Určite REACH nemôže byť nahradením smernice ROHS, pretože ROHS sa špecificky zaoberá elektrickými a elektronickými zariadeniami. REACH je určitá, e, určitá e, je, je určit, do určitej miery nadradená legislatíva, pretože skutočne vo všeobecnej rovine pokryva uh, nebezpečné látky. Preto nesúhlasím s tým, aby došlo k nejakému zlučovaniu jedného legislatívneho aktu s druhým. Myslím si, že REACH, ako je koncipované dnes, by nedokázalo pojať špecifika, e, ktoré obsahuje ROHS. ROHS musí mať e, vlastnú metodiku a k toho sa dotýkali e, aj viaceré pozmeňovacie návrhy a mm, jedno, napríklad, napríklad tu bolo požiadavka zákazu e, e, takých e, zariadení s protipožiarným s protizapálnym povrchom, ktoré obsahujú bromidy a takisto zariadenia, ktoré obsahujú PVC. Tam by malo byť trojročné prechodné obdobie. Musíme sa takisto zaoberať pozmeňovacími návrhmi, ktoré sa venujú e, prílohe 2, ale aj prílohe 3. Musíme sa skutočne e, venovať štúdiám, ktoré boli vypracované v minulosti. A treba si uvedomiť, že e, je rad veľkých firiem, ktoré skutočne sú takými priekopníkmi v tejto oblasti No a aj e, komisia podnikla viaceré kroky v súvislosti ROHS. Pozmeňovacie návrhy sa týkajú aj metodiky a tomu treba venovať dostatočnú diskusiu. Ďalej, čo sa týka procesu udelovania výnimiek, to je tiež otázka, ktorá mnohých autorov pozmeňovacích návrhov trápi. E, vážený pán predseda, určite e, je, e, je snahou na všetkých zefektívniť túto legislatívu a ide o skutočne E, odpadový tok, ktorý vykazuje najväčšiu mieru rastu. A spolu s tieňovými spravodajcami budeme dbať o to, aby sa prebrali všetky otvorené otázky a budeme sa snažiť dosiahnuť dohodu v nich. Ďakujem. Ďakujem pani Evans. A teraz sa nám hlási 10 rečníkov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 Toto bude veľmi dôležité do budúcnosti a musíme mať definície, ktoré zabezpečia e, ľahšiu zrozumiteľnosť. To je samozrejme dôležité, ak chceme, aby smernica bola implementovaná príslušným spôsobom. Myslím si, že ak e, e, tu bude taký hlavný tok, ktorý e, predstavuje ťažkosti, tak toto by malo byť vyňaté zo smernice, pretože inak otvoríme dvere veľkým problémom v interpretácii. A to, čo chceme, je príslušná definícia, tak aby sme kontrolu nad celkovou situáciou zlepšili. A to znamená, že potrebujeme jasný koncept, jasnú predstavu o rozličných e, fázach a etapách. A toto sa skôr odlišuje od ríču, pretože tu musíme začať tým miestom, kde sú najväčšie problémy a zabezpečiť to, že ak je zvláštna kategória produktov, tak potom tieto si vyžadujú oddelený režim. Uh, tu máme dve skupiny. Najskôr štvororočný revizný proces, aby sme mali jasnejšiu predstavu o životnom cykle a potom by tu mala byť druhá skupina, druhá kategória, ktorá ošetruje tie nebezpečné produkty a tu nie je možné rýchlo zmeniť výrobný proces a tu by bol 10-ročný revizný e, cyklus. Čiže boli by tu dva, mm, dve časti, štvor a 10-ročníci. Katalín Fangrem, dve minúty. Áno, to nie je možné, e, ale pokúsim sa byť čo najstručnejšia. Chcela som sa dotknúť návrhu správodajcu použiť využiť nasledovné týždne na to, aby sme dosiahli maximum kompromisných pozmenujúcich návrhoch tak, aby sme získali široký konsenzus tu v rámci skupiny a v pléne. Smernica sa snaží o to, aby sme zistili, ktoré materiály chceme zakázať a ktoré nie. A toto vlastne pokrýva celý rozsah. Ak budeme pracovať spolu, tak podľa mňa pozmenujúce návrhy by mohli byť efektívne formulované a to bude v podstate krokom smerom k úspechu tohto systému. Ďakujem, pán Chris, Chris Davis. Ďakujem, pán predseda. Vítam samozrejme ponuku spravodajcu rokovať na kompromisných pozmeňujúcich návrhoch, ale môžu tu byť určité problémy. Nie s nami, ale s inými skupinami, pretože možno sa budeme musieť trošku presunúť v tých pozíciách. E, ťažko dosiahneme takýto výsledok s kolegami e, z strany zelených. Všeobecne povedané, vítam to smerovanie, ktorý, ktoré nastenil spravodajca, e, otvorený rozsah, ale mali by tu byť jasné výnimky, niekoľko z nich. Rád by som stimuloval to smerovanie nahradenia potenciálne nebezpečných látok menej nebezpečnými látkami, ale mm, okamžité vyradenie bez dopadovej štúdie nie je možné. Hospodárske subjekty potrebujú prechodné obdobie, aby sa prispôsobili týmto výnimkám. A e, chápem REACH a metodológia sa musí prispôsobiť tejto, musí byť kompatibilná Takže teším sa na to, že nájdeme takéto prepojenie v rámci týchto týždňov, ktoré nás čakajú, aby sme teda tú snahu mali spoločnú. Ďakujem, Julie Göring. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som hovoriť o rozsahu pôsobnosti. Nemyslím si, že je to veľmi užitočné mať dlhé diskusie o rozsahu. Nechápem, prečo to musíme. Uh, Eh, urobiť, eh, tak ako sa to tu navrhuje. Ja by som navrhovala, aby... Ja by som povedala, že to by mohlo byť škodlivé, eh, tu hľadám, hľadáme výnimky a v podstate nahradíme jedno bremeno iným bremenom. Nevidím, aký to má význam a ja by som navrhovala, aby sme mali dopadovú štúdiu, ktorú by komisia ukončila a potom by to zvážil tento výbor predtým, ako urobíme takéto zásadné zmeny v rozsahu pôsobnosti. V prílohe 4 by som chcela povedať, že toto tu sa navrhuje zákaz nových látok a z môjho pohľadu bez toho, že by sme poznali všetky podrobnosti, hľadáme tu určité e, látky, ako napríklad PVC. Nemáme tu skutočné zdôvodnenie. Je pravda, že tu bolo bola veľká snaha priemyslu, že prebieha, e, v tom zmysle, že prebiehajú zmeny, samozrejme v niektorých kategóriách áno, ale ja si nemyslím, že e, väčšina kategórií, kategórií podlieha týmto zmenám. Mali by sme sa na to pozrieť, pozrieť pozornejšie na výsledky a to, čo sa stane, ak tieto zákazy zrealizujeme. Čiže ja by som to nepodporovala. E, tu nie je ešte správne hodnotenie niektorých látok dopad na ľudské zdravie a životné prostredie, ale máme tu viac ako 75 e, náhradných látok a tie sa musíme, tieto musíme zanalizovať predtým, ako k takémuto zákazu pristúpime. Neregulované nakladanie e, s odpadom, Mali by sme sa pozrieť na túto tému. Pán Florenc eh, povedal niektoré veľmi dôležité veci ohľadom vývozu odpadu a tam by sme sa mali zamerať na riešenie, nie v náhrade niektorých látok. Sa... Ďakujem. Ďalší rečník hovorí pán predseda. Ďakujem pekne spravodajkyni. Eh, v podstate predložila veľmi dobrý návrh komisie, ktorý pardon, eh, návrh správy, ktorý ešte vylepšuje návrh komisie. Ja však nie som eh, za eh, to eh, zavedenie výnimky pre fotovoltaické moduly, ktorý je už spomenutý pretože je potrebné čo najskôr opatriť e, tieto moduly. Technické alternatívy už existujú, ktoré sú výhodnejšie a už e, sa aj v niektorých e, oblastiach využívajú. Smernica na dobu účinnosť v roku 2014 máme teda možnosť ešte dovtedy prejsť na tento nový spôsob výbory, výroby ďalej, čo sa týka Eh, pozornosť návrhov, ktorý chce obmedziť eh, nebezpečné jedovaté látky. Spravodajkyňa spomína eh, zoznam takýchto látok, ktoré by sa mali uviezť v odseku 3. My sme však žiadali o to, aby väčšina týchto látok bola v prílohe 4, nie v prílohe 3 a týmto by sa rátali k zakázaným látkam, pretože spôsobujú poškodenie zdravia a to nenapraviteľné. V súlade s nemeckým orgánom pre zdravie eh, sa tieto látky, keď sa objavia v materinskom mlieku, ehm, tak sa potom prenašajú na dieťa. Ďalej, eh, čo sa týka eh, ďalších zakázaných látok v prílohe 4, zatiaľ nie sú dôkazy o tom, že nanolátky sú bez nebezpečenstva. No a napokon ešte by som rada pripomenula na chybu v preklade, e, čo sa týka zakázaných látok e, v odseku 313. V nemeckej verzii sa spomínajú bromidy a iné chlorované ochranné látky. E, v anglickej verzii sa však spomína niečo iné. Ďakujem, opravíme to Kristine Giltene s ďalšou ročničkou. Ďakujem pekne. Ja si robím dosť veľké obavy. Je veľmi chválihodné, že sme rozlíšili medzi smernicou REACH a ROHS, pretože smernica REACH nikdy nezohľadňovala využívanie a to je kvalitatívna myšlienka, ale mali by sme zohľadniť obe strany tejto mince vo viacerých prípadoch sme už zdôrazňovali, že máme konkrétne prípady, napríklad počítačový priemysel, ku ktorým musíme pristupovať e, odlišne. Niektorí tvrdia, že by sme mali využívať striebro na miesto olova, ale počítače sa predsa nejedia. Prečo by sme mali nahrádzať takto látky. Musíme sa pozrieť na to, kam sa dostávajú rezidua takýchto škodlivých látok a myslím si, že v podstate takéto rozdelenie je vhodné. Ehm, musíme zaviesť jasné rozdelenie. Je mi ľúto, že som nemohla predložiť pozmeňovací návrhy. Hovoríme tu o historickom dedičstve, ale musíme hovoriť o využívaní, o celom životnom cykle mm, výrobku ak by sme chceli pokryť eh, týmto zákazom všetky výrobky, museli by sme zatvoriť všetky múzea eh, s nejakým historickým eh, technickým vybavením. Kultúrne dedictvo nie je predmetom smernice ROHS. Ďalej je tu problém, ktorý súvisí s potrubím v starých budovách. musíme keď sa podujeme rekonštrukcii starých budov, musíme využívať vhodné zariadenia a materiály v tomto procese a musíme aj pripustiť isté výnimky pre takéto staré budovy, ktoré majú isté historické dedinstvo. Áno, počuli sme sa, že počítače sa nejedia. Ďalšou rečničkou je Katrin Subie. Ďakujem, pán predseda. Len chcem zdôrazniť nevyhnutnosť koordinácie so smernicou REACH. Samozrejme, že ide o to, aby sme to nezlúčili, ale zharmonizovali tieto postupy hodnotenia a kontroly e, v REACH tiež sa musia uplatňovať e, na tieto látky a podľa mňa nie je nevyhnutné dodávať tu nejakú ďalšiu e, novú úroveň pre naše podniky a administratívne štruktúry jednoducho s pani François Grostet sme predložili pozmenujúci návrh, ktorý sa týka 1.7. Ide o stiahnutie PVC z zoznamu látok, ktoré sú zakázané. Ďakujem. Dankeschön, François Grostet. Ďakujem pekne, pani Grostet. Merci. Ďakujem, pán eh, predseda. K rozsahu pôsobnosti Buď požiadame o veľa výnimiek a vtedy vytvoríme skutočný zmetok. E, Európska komisia už nebude vedieť, ako sa vyjadriť k týmto žiadostiam, alebo naopak bude mať toľko výnimiek, že legislatíva bude neúčinná, neefektívna a to bude skutočne škoda. Takže musíme sa pozrieť tiež na konkurenčnú schopnosť nášho priemyslu a z toho, čo bolo povedané, musíme sa vyhnúť alebo pomôcť tomu, aby to bolo sklme deň s ríčom, predtým, ako bude účinná táto smernica. Čiže je dôležité e, mať toto na zreteli. E, rozsah pôsobnosti, niektoré vybavenie je určené na výskum a rozvoj, napríklad e, eh, lekárske zariadenia, e, tak e, toto je zvlášť dôležité. Hovorili sme tiež o, o, potrub, o kábloch a PVC, k tomu sa nechcem vrácať, ale špecifické výnimky, pokiaľ ide o solárne panely, musíme zachovať. Bol tu, bola tu chyba v preklade v anglickej verzii. Hovorili sme o vyňatí Pardon, hovorili sme o výnimke a nie exkluzie, čiže toto by sme mali odlišovať a musíme byť e, na to veľmi citliví, čiže mať to na zreteli. No a nakoniec e, pani Gatini. Grazie, sarò breve, mi concentrerò quindi sull'ambito di applicazione. Pekne. Chcem sa e, sústrediť na rozsah. Keď som e, počúvala doterajšiu diskusiu, tak je mi jasné, že návrh doplnenia e, do rozsahu nie je tým najlepším spôsobom, ako vyriešiť interpretačné problémy ohľadom toho, čo sa toto týka. Podľa mňa je dôležité mať v tom jasno ale nemôžeme si e, dovoliť rozšírovať e, do nekonečná e, tento rozsah, mm, pretože by tu mohli byť nepredvídané dopady, ak by sme tomuto nezabránili. text, ak sa vráti ku komisii, keď sa vrátime k textu komisie 2005, to je dobrý základ a takto by sme mohli vyriešiť to, ako ďaleko môžeme zájsť rozsahu pôsobnosti a ten rozsah je naozaj dôležitý. Svodky. Ďakujem. Teraz udelíme slovo komisii pani Fras. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. I try to keep the pace. It's really quick. Pokúsim sa skutočne tú kadenciu zachovať e, v rámci tej, tohto prepracovaného znenia e, vlastne narábame s legislatívnym aktom, ktorý je pomerne nový a v podstate e, e, ten výbor, ktorý sa zaoberá prepracovaním legislatívy, sa zaoberá vlastne legislatívou, ktorá má dopad na životné prostredie a zároveň má široko siahly dosah na množstvo hospodárskych subjektov. Preto sa vlastne tým zaoberáme. Komisia e, navrhla prepracovanie smernice VEEE e e a ROHS kvôli tomu, že sú tam špecifické prvky, ktoré treba prepracovať, ale to prepracovanie sa nevzťahuje na predmet, na rozsah pôsobnosti týchto smerníc, pretože nevidíme preto dôvod. To znamená, sme ne sme, nie sme pripravení urobiť zásadné zmeny, prepracovanie týchto e, smerníc bez dopadovej štúdie. Pokiaľ by sme menili rozsah pôsobnosti, tak mohlo by to vyvolať nárast výnimiek. Čiže vytvorenie a výklad ďalších pozmeňovacích návrhov e, týkajúce sa rozsahu pôsobnosti by mohlo nafúknuť právnu neistotu namiesto zachovania pomerne stabilnej situácie, ktorú požívame ostatných 4, ostatné 4 roky, čo sa týka látok a skupín látok, ktoré by mali byť obmedzené. Boli tu prezentovali určité argumenty vychádzajúce z našej prípravnej štúdie. Treba si uvedomiť, že táto štúdia neposkytla dostatočné informácie preto, že e, nebola e, neposkytovali dostatok informácií na to, aby sme mohli obmedziť ďalšie látky alebo skup, skupiny látok, respektíve rozšíriť zoznam zakázaných látok. Takže pozor nás, pokiaľ má dochádzať k obmedzovaniu látok, malo by sa to opierať o vedecké poznatky a zohľadniť aj e, dopady sociálne, ekonomické a dopady na životné prostredie. No a v neposlednom rade by som eh, chcela skonštatovať s radosťou, že bolo viacero eh, pozmeňovacích návrhov, ktorí ste sa dotkli len zľahka a ide o také návrhy, ktoré vítame, vlastne objasňujú definície, eh, sprehľadňujú postupy, ďalej vyjadrujú sa k metodike pri koncipovaní obmedzení. A skutočne to veľmi vítame a tešíme sa i na diskusie ohľadom nich. A záverom žiadam Európsky parlament o to, aby nás podporili v snahe dosiahnuť vyvážené prepracované znenie, aby sme nenarušili to, čo dobre fungovalo posiaľ. ale zároveň, aby sme dokázali modernizovať tento legislatívny akt, aby sme vlastne položili dobrý základ pre budúce prípadné obmedzenie určitej látky alebo celkového rozsahu pôsobnosti Ďakujem pani Fras a ešte má e, spravodajkyňa dve minúty. E, vyjadri, môže sa vyjadriť k dopadovej štúdii alebo k vyhodnocovaniu dopadov. No a potom nebolo celkom jasné e, to, čo ste uviedli, že ide o odporúčania komisie Myslím, že tam malo, e, správne to malo byť formulované odporúčania smerom na komisiu. Takže nech sa páči, trošku nám to objasnite. Um, sorry, Sharon. Prepačte, pán predseda, tento aspekt, to si musím overiť, ale všeobecnejšie e, povedané diskusie ukazujú, že je tu rôznorodosť názorov čo sa odzrkadľuje aj počte pozmeňujúcich návrhov a myslím, že Chris Davis má pravdu. Naša práca bude zrejme ťažká, teda dosiahnutie dohody, ale okrem toho teda si myslím, že máme veľa toho, čo musíme prediskutovať a tie návrhy budú spoločné, aby získali podporu rozličných skupín vo výboroch k špecifickému, k špecifickej poznámke, ktorú ste e, spomenuli, si, over, si to overím. Ďakujem vám všetkým, Ďakujem vám všetkým aj samozrejme tlmočníckému týmu. Zajtra budeme okrem iného aj voliť, teda hlasovať. Ďakujem pekne. Viva Richard.